comenzamos nuestra audición. Začneme s našim vypočutí o slobode prejavu a demokracii v Hongkongu. Čo sa týka oznamenia, oznamení predsedu, k tomuto sa dostanem neskôr, pretože musíme dodržať harmonogram. Máme videokonferenciu s osobami, ktoré sme dnes prizvali k tomuto vypočutiu, aby sme mohli spoločne diskutovať o tejto téme. Vzhľadom na nedávne udalosti sme si všetci vedomí toho, že vo Hongkongu sa dejú dôležité veci a mm, radi by sme si z prvej ruky vypočuli názory osoby alebo osôb, ktoré to zažívajú e, v priamom prenose. Máme dvoch aktivistov, ktorých sme dnes do poludnia pozvali. A prostredníctvom videokonferencie budú s nami diskutovať. Dnes by sme si chceli urobiť taký hlboký náhľad do toho, čo sa vlastne deje, pretože Európsky parlament v danom prípade by mohol vypracovať určité opatrenia na to, aby v Hongkongu ehm, bola podporovaná demokracia a sloboda prejavu. E, chceme tak urobiť priamo v rámci našich kompetenčných oblastí. Ľudské práva a demokracia to sú kompetencie tohto podvýboru a ide aj o to, aby čínske úrady a úrady Hongkongu mm, e, rešpektovali tieto princípy Takže prizvali sme tých, ktorí toto celé zažili alebo zažívajú. Včera večer e, sa objavila nová správa, o ktorej chcem takisto hovoriť. Traja profesori zodpovední za protesty a tí, ktorí požiadali vlastne študentov, aby sa stiahli z ulice, títo sa vydali úradom, aby sa vyhli ďalším problémom a násilnostiam, tak ako to bolo nedávno. Chcem sa poďakovať aj delegácii Európskej únie v Hongkongu za to, že ste dnes zorganizovali toto vypočutie a chcem sa poďakovať srdečne aj sekretariátu za to, že ste sa usilovali o to, aby sme dnes mohli vytvoriť toto prepojenie, teda túto videokonferenciu a môžu s nami diskutovať aj experti Takže začneme videokonferenciou. Skúsime sa spojiť s Hongkongom. Je tu pán Yukai, riaditeľ uh, eh, eh, Hong Kong Human Rights Monitor, to je inštitúcia, ktorá má sídlo v Hongkongu a zaoberá sa predovšetkým legislatívou a je to organizácia, ktorá spolupracuje aj s OSN. Takže požiadame ho, aby on prezentoval svoj pohľad, svoj názor na udalosti, ktoré sa udiali za uplynulé mesiace. No a možno by ste mohli objasniť aj určité reformy, čo sa týka inštitúcie, inštitúcií, ale čo sa týka aj volebného práva. Dúfam, že si budeme rozumieť. Pán Jukaj, ak, máte, ak ste pripravení, tak nech sa páči, máte slovo, takže skúsime, či to funguje. Dobré dopoludne všetkým, dobré dopoludne pani predsednička. Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu za to, že nás prizval, aby sme vyjadrili naše obavy ohľadom určitých e, vývinov e, v Hongkongu, E, ďalej, o, pokiaľ ide o naše práva na tomto území. Som riaditeľ e, Human Rights, Hong Kong Human Rights Monitor. Toto je inštitúcia, mimovládna organizácia so sídlom v Hongkongu, ktorá pôsobí lokálne a medzinárodne za účelom ochrany univerzálnych ľudských práv v Hongkongu. Máme program monitorovania policajných opatrení, e, ktorý funguje už 20 rokov a takisto E, robíme kampáne za demokraciu za uplynulých 20 rokov. E, udržiavame policajné opatrenia e, v súlade s článkom 9 medzinárodnej dohody o ľudských, práv, o, o ľudských právach, najmä číslo 34 tejto dohody a Johannes, princípov Johannesburgu Polícia Hongkongu uviedla určité komentáre, aby nám uľahčila prácu a je to zdokumentované v tomto liste. A je tu zaznamenaný prísľub, ktorý bol urobený eh, v júli eh, roku 2011 eh, na tieto monitorovacie aktivity počas uplynulých niekoľkých dní, keď polícia začala e, obviňovať e, novinárov za to, že robili so zbraniami a, a pozorovateľom bol najprv zabránený prístup do určitých oblastí a iní novinári boli takisto, e, bolo im zabraňované v ich práci. Toto nám, e, toto blokuje našu prácu a e, takisto nemôže správne fungovať, nemôžu fungovať policajné zložky. Zastrešujúca organizácia v Hongkongu sa zasadzuje za boj proti utrpeniu v Hongkongu. Celé to začalo koncom septembra, kedy nezávislí pozorovatelia začali vlastne v Hongkongu pôsobiť. Hongkongské orgány e, sú e, zvolené určitou privilegovanou elitou a e, Čiže hlavný, pred, hlavný šéf nie je v podstate volený a Rada má takisto problémy. V lete e, stály výbor e, kon- Národného kongresu, čiže teraz členovia Národného parlamentu rozhodli, že voľba e, tajomníka v Hongkongu v roku 2017 musí byť 1%, jeden hlas. Ak to bude schválené, ale tieto tzv. voľby e, týmto spôsobom sú predmetom toho obmedzenia, že kandidáti musia byť nominovaní výborov uh, Výbor teda bude voliť 2 až 3, 2 až 3 kandidátov. Väčšinou, väčšinovým väčšinou hlasov členov výborov, takže v podstate e, ľudia, ktorí nie sú zatknutí v Pekinku, ak tento teda ich si to želá, tak majú toto právo upreté a v podstate zvolená osoba musí byť potvrdená Pekingom, keď teda má vykonávať svoju funkciu. A jedine takýmto spôsobom je možné dostať sa k týmto funkciám. Takéto verejné voľby sú sfalšované a ľudia majú, uh, sa v podstate dostávajú z dažďa pod odkvap. Teda nebude to eh, vláda, ktorá by bola sformovaná na základe vôle ľudu tak, takáto je situácia v oblasti všeobecných vo, volieb. Študenti, e, ktorí 26. septembra protestovali, študenti e, vstúpili v podstate na verejné námestie oproti e, sídlu vlády a títo nemali prístup e, na príslušné miesta ľudia znovu prišli podporiť študentov zo všetkých častí Hongkongu a boli zastavení políciou. Niektorí študenti a lídry boli zatknutí v blízkosti tohto námestia. 28. septembra študenti a protestujúci boli eh, znovu zastavení policiou. Niektorí z protestujúcich eh, sa chceli pridať k týmto študentom a pokúsili sa, ale nepodarilo sa im to e, vybudovať barikády, používali teda rôzne veci, aby sa chránili polícia sa teda pokúsila ich zastaviť študenti Mm, boli požiadaní, aby teda sa nebránili policii. E, tisíce protestujúcich boli aj v okolí a mm, teda v každom prípade a bolo tam 20 minút ticha a zrazu policia začala používať slzný plyn proti protestujúcim a vyšší e, policajní činitelia povedali, že to bolo použité preto, aby sa teda nejak dosiahol pokoj, aby protestujúci nenapádali policajtov. Samozrejme, že k ničomu takému nedošlo Išlo teda o to, aby sa protestujúci mohli chrániť. V každom prípade nebolo to oprávnené použitie tohto plynu, bolo to zbytočné, nerozumné a bolo to neproporčné využitie sily, pretože tam nedošlo k žiadnym útokom na políciu. A nikto teda e, nechcel násilie potom, keď sa použil tento slzný plyn, a bolo to asi 20 kanistrov, e, nebolo to zdôvodnené a Polícia v podstate napadla neozbrozených protestujúcich, použila rôzne prostriedky, vrátane slzného plynu a rôzne iné látky e, celoplošne na všetkých protestujúcich. Takáto neoprávnené použitie sily sa používa aj voči lekárom či zdravotným sestram. Proste uniformne proti všetkým, proti e, naši novinári a pozorovatelia dodržiavania ľudských práv o tom informovali Niektorí z našich pozorovateľov bol boli teda zatlačení k stene policiou a zatknutí pozorujúci a okoloidúci boli tiež cieľom takýchto útokov bezdôvodne, bez dobrých dôvodov. Polícia e, zdá sa, že je pod e, kontrolou 15. oktobra 17 policaj- 7 policajných dôstojníkov povedalo, že zatkli podozrivých, dali im puta, boli teda nutení lahnúci na zem, e, kopali do nich, e, udierali ich. V, pri nedávnom incidente vyšší policajný dôstojník e, použil obušok voči okolo idúcemu bez nejakej provokácie Týka, išlo teda o nevinného okoloidúceho a používali teda obušky proti mieru milovým protestujúcim. Toto je teda prostriedok, aký sa teraz používa v Hongkongu A hoci policia bola vyzvaná, aby prestali používať silu, keď dosiahnu svoj cieľ, nestalo sa to. Polícia je mimo kontroly a používa takúto silu na ventilovanie hnevu alebo na teda vyvíjanie tlaku poči protestujúcim a občanom. Ako si vy v Európe vysvetľujete použitie sily zo strany policie, teda obuškov a iných prostriedkov proti ľuďom v mene tlaku, hnevu? Nemyslím si, že toto by sme mohli povedať svetu s nejakou hrdosťou o našej policii. Ale takáto je situácia a pozorovatelia sú Ehm, zastrašovaní, v podstate nemôžu robiť svoju prácu, pretože policajní dôstojníci si uvedomujú, čo robia a že majú voľné pole bez pozorovateľov a zastancov ľudských práv. V každom prípade takéto využitie síly je neoprávnené. Začiatkom októbra došlo k dvom útokom na protestujúcich a policia tomu nezabránila nejakým spôsobom a uplynulo viacero hodín, kým policia prišla vôbec na miesto. Takáto ochrana bola zbytočná, hodiny uplynuli došlo k znovu z, k zatýkaniu, e, nasadzovaniu pút, pút a pachatelia boli mm, nechaní na slobode. Oni bránili aj výpovediam a svedectvám o týchto týchto útokoch. Ľudia, ľudia to často ani nezaujíma. No a podozriví, ktorí boli zatknutí, museli byť prepustení, pretože neboli žiadne dôkazy. Neboli žiadne dôkazy o kvôli tomu, že policia zámerne žiadne dôkazy nezhromažďovala. Teraz sme v inej situácii, keď eh, ne, tu útlak možno príde čoskoro a dúfame, že Európska komisia a parlament predložia odporúčania a výzvu vládu v Hongkongu a čínske orgány, aby riešili tento problém politicky a nie hrubou silou. Polícia v Hongkongu sa mu musí zdržať a nepoužívať násilie a obušky ako štandardný násilný postup proti protestujúcim. A rovnako chceme zaistiť, že policia príjme okamžité opatrenia proti zneužívaniu moci, hlavne zneužívaniu sily, proti chodcom všeobecnej verejnosti, žurnalistom. A rovnako treba, aby zodpovední boli postavení pred tvár spravodlivosti. Boli by sme radi, ak by vznikla nejaká pracovná skupina alebo dialog pre medzi Európskou úniou a Pekingom. A aj keď sme dostali prístup pomoci, tak sloboda v Hongkongu je neustále ohrozovaná. Dve najviac ohrozené práva sú sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania. Tam ste už niečo po- počuli, ale rovnako by som chcel povedať, že má bezprecedentný počet zatknutí za predchádzajúce roky. No a čo sa týka slobody prejavu, radi by sme povedali, že najzávažnejší problém je spustený najhoršími zásahmi orgánov, hospodársky tlak je to, tiež dopad médií a majiteľov médií, ktorí majú alebo ktorých najväčší podiel vlastní Čína, nie Hongkong. Výskumy naznačujú, že Situácia sa ďalej zhoršuje. Podcasting je oblasť, ktorá najviac trpí. To priemysel musí dostať, a podniky musia dostať licenciu od vlády, ktorá nie je nezávislá. Takže tie najhoršie prostriedky vytvárania tlaku, hlavne obnovovaním licencií pre tieto médiá. Boli sme svedkami prípadov cenzúry v minulosti a vláda sa snaží zabrániť novým operátorom, aby začali s činnosťou, čiže stovky tisíc ľudí vychádzajú do ulic, aby protestovali proti tejto situácii. Rovnako sme svedkami závažných problémov vlasti podcastov vlastnených štátom, ktoré vláda zneužíva a je nemožné, aby vykonávali svoju nezávislú úlohu. No a preto vás vyzývam, aby ste zaznamenali všetky tieto problémy, a v budúcnosti zaistili, aby demokracia v Hongkongu sa náležite rozvíjala podľa odporúčaní príslušných medzinárodných inštitúcií a dohovorov. Treba zaistiť, aby naše základné slobody, vrátanie slobody prejavu a združovania boli dodržiavané. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pán Jukaj. Teraz dostane slovo profesor Duncan Quentin z HIC. On tiež pracuje na projekte Hongkong a transformácie v Hongkongu. Spolupracoval aj s mládežou, so študentami a expertom na túto oblasť a myslím, že je veľmi dobré. Vypočuť si teraz jeho slova. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja som veľmi rád, že sa môžeme porozprávať o našich zisteniach o tom, o udalostiach v Hongkongu. Lo už hovoril o niektorých kľúčových problémoch a udalostiach v Hongkongu vrátane zneužitia moci policajných zložiek a rovnako zodpovednosti vlády, ktorá nereagovala na demokratické požiadavky obyvateľov Hongkongu. A ďalej nadviažem na vyjadrenia pána Loa, pretože, tak ako povedal, hovoril o slobode prejavu. Ja by som sa rád zameral na jeden kľúčový aspekt, že vzdelávací aspekt vláda v minulosti chcela použiť vzdelávanie ako prostriedok na kontrolu a riadenie. A išlo o niekoľkoročné obdobie, kedy vláda eh, mala v zámere zaviesť a podporiť národné vzdelávacie osnovy. Tieto osnovy eh, boli zamerané na podporu čínskej komunistickej strany, a e, zobrazovanie Číny pozitívnym spôsobom. Jedným e, z vhodných príkladov je, že dokument, ako aj e, ten príslušný učebný materiál uvádza, že čínska komunistická strana je strana, ktorá E, má, e, ktorá sa zaoberá verejnými záujmami, ktorá je progresívna. Je to strana, ktorá, e, má v záujme, ktorá sa stará o záujmy ľudí. Keď sa pozrieme na posudky týchto osnov pre národné vzdelávanie, tak študenti nie sú podporovaní v tom, aby rozvíjali kritické myslenie, e, aby mali kritické myslenie voči autoritám e, vo svojom konaní a nemajú byť kritickí voči súčasnej vláde Hongkongu. Takže mladí študenti sa organizujú proti e, vládnej strane. Takže jeden z študentov takže vzdelávanie študentov v Hongkongu zavádza majú sa znovu zaviesť tieto e, e, vzdelávacie osnovy pretože e, veľa ľudí e, vystúpilo, veľa mladých študentov sa vyjadrili proti mláde, čiže vláda opäť uvalila e, tieto osnovy, aby v podstate uvalila akúsi indoktrínu, je to akýsi politické, vymývanie mozgov e, našej mládeže. A to isté e, sa deje aj e, na e, základnej škole alebo na strednej škole. E, je tu kurz, ktorý sa zameriava na rozvíjanie kritického myslenia u študentov. Čiže vláda navrhuje, aby e, sa zapájala mládež a takisto je dôležité, a takisto teda mládež sa nemá zapájať a na základe nedávnych udalostí v Hongkongu vznikli určité verejné e, znepokojenie ohľadom toho, či v podstate tieto osnovy, ktoré podporujú študentov v kritickom myslení, by mali byť zrušené. Takisto e, sa podporuje zrušenie Niektorí propekinskí politici sú veľmi aktívni e, s úmyslom ukončiť eh, kritické myslenie študentov. Takže vo, v, pokiaľ ide o vzdelávanie, hongkongská vláda eh, robí niečo, čím chce zničiť politickú názory eh, študentov, takže sa zmenia ich oslovy. To by sa malo zastaviť. Druhý aspekt Nikto ho ešte nespomenul a chcela by som o tom mm, povedať. Týka sa to, o, týka sa to policajnej reakcie na protesty, ktoré trvali 65 dní. V podstate títo ľudia chceli uh, posilniť možnosť pozorovania a polícia e, vôbec nebola profesionálna začala so zatýkaním protestujúcich a to sa ukázalo v troch aspektoch. Poprvé, policajti eh, mm, demonstrujú svoje úmysly zabrániť eh, hnutiam, ako napríklad Occupy. A teda aj v médiách sa objavili správy o tom, že e, jeden z policajtov na Facebooku uviedol to, že títo protestujúci um, sú teda hlupáci a to len um, posilňuje tento, túto aroganciu. Uh, je tu skutočne negatívny pocit, ktorý prevládá vo verejnosti. Ďalší aspekt, niektorí z policajtov verejne hovoria o, o svojich stanoviskách voči hnutiu Occupy alebo anti-Occupy. Mm, používajú aj niektoré predmety, aby teda demonstrovali svoje politické stanovisko. My si myslíme, že v podstate policia by nemala prejavovať nejaké stanoviska voči protestom, avšak toto je založené na našich pozorovaniach. A tretí bod, možno pán Loho už spomenul, je, že máme dôkazy, ktoré ukazujú, že policajné zložky voči protestujúcim propekinské sily, ako aj anti-occupy eh, hnutia, eh, spôsobujú eh, chaos, chaotickú situáciu. Keď hnutie anti-occupy spôsobuje tieto nepokoje v oblastiach, kde sa demonstrujú, demonstruje policia, to nedokáže zvládnuť a primerane reagovať. E, policajti reagujú tak, že namiesto toho, aby situáciu riešili profesionálnym spôsobom, zatýkajú protestujúcich bez toho, že by sa ten nepokoj nejak zmiernil. Čiže týmto ukazujú svoje politické stanovisko. Chcela by som zdôrazniť to, čo povedal pán Lo vo svojich pozorovaniach. V posledných 60 dňoch Ľudia dostávajú informáciu len zo strany ministerstva, ehm, televíznymi kanálmi a teda vysielačmi, ktoré sú kontrolované propekínskou vládou, to sa týka aj novín, ehm, rôznych denníkov. Tieto informácie prostredníctvom mainstreamových médií, takže toto je príklad politického chaosu a účastníci a protestujúci e, sú popisovaní ako tí, ktorí chcú vlády. Um, Takže niektoré inštitúcie boli obdržané takisto dotácie pre tieto organizácie z, mm, z ostatných krajín. A našťastie doteraz sme neobdržali žiadne vyhrážky alebo žiadne útoky sa neuskutočnili na členov našej univerzity alebo kolegov za to, že sa e, zasadzovali e, v týchto okupovaných hnutiach. Ale nemôžem zaručiť, že e, tieto skryté eh, eh, že toto sa nestane v budúcnosti takéto, eh, takéto vyhrážky a zastrašovanie. Chcel by som sa poďakovať za pozornosť a teším sa na rozpravu. Ďakujem, pán profesor. Teraz by sme začali Prepačte, rečnička sa prerušila. No. Dobre, takže by som navrhla pani Šarotam Kang Shon je aktivistka HRIC, eh, ktorá už v podstate bola prítomná pri inej príležitosti eh, v Európskom parlamente Ide o aktivistku a expertku, pokiaľ ide o ľudské práva aj v Číne. A teraz by sme si ju vypočuli a potom eh, povedieme diskusiu. Ďakujem. Som veľmi vďačná za túto príležitosť, že môžem prispieť k výmene názorov pri tejto kritickej kryžovatke eh, rozvoja v Hongkongu. Je mi cťou, že sa tu zúčastňujem s pánom Lajokaj a už som sa tu síce, už som síce navštívila tento výbor, ale teraz uh, hovorím prvýkrát ako uh, rodená hongkongčanka a hovorím s veľkou hrdosťou a uh, moja organizácia pre ľudské práva v Číne, ktorá má sídlo v Hongkongu, pôsobí od roku 1996 a pracujeme už vyše 25 rokov, aby sme podporili agentov zmeny a mimovládne organizácie a aby sme zabezpečili inštitucionálnu ochranu ľudských práv, predovšetkým, na, e, predovšetkým v rámci e, e, mechanizmov práv OSN. Boli sme aktívni pri SIDA Review v Číne a monitorovali sme následné práce pred výborom Eh, pre ľudské práva ICCPR v Hongkongu vrátane obav, eh, pokiaľ ide o eh, univerzálne volebné právo, všeobecné volebné právo. Situácia na tomto území je veľmi zložitá a veľmi rýchlo sa mení a predstavuje výzvy pre akékoľvek úsilia, aby som pripravila nejaké, dopredu nejaké formálne pripomienky, pretože ide tu naozaj o hodiny a e, dvojmesačné hnutie, ktoré má veľký obdiv po celom svete, sa radikálne zmenilo, teda e, radikálne zasiahlo a vyústilo to do konfrontácií a do e, zatknutí zo strany policie a s konfliktmi s policiou. E, teraz prebieha e, hladovka, ktorú inicioval Joshua One a ako ste už možno počuli, Eh, organizátori sa vydali polícii a toto je v podstate gesto, že preberajú právnu zodpovednosť za eh, akcie, eh, ktoré boli v rozpore s verejným poriadkom. Takže hongkongská vláda stavia na brutálnej policajnej sile a ako už pán doktor Wan veľmi dobre popísal, využíva neprofesionálny politický prístup e, voči demonstrantom. Je to skrátka demonstrácia moci. E, využitie policajných zložiek, aby sa e, vyčistilo okupované centrum Hongkongu, toto takisto bolo kritizované ako neprimerané opatrenia ktoré využívajú súdy, aby riešili politickú otázku. Reakcie ústrednej vlády boli autoritárske a boli naozaj predvídateľné, ako zo šlabikára. E, v podstate sa snažili pozastaviť e, e, prísun správ do krajiny a takisto sa snažili umlčať tieto organizácie. A takisto cenzúra na čínskom internete je ďalšie opatrenie. Takže máme tu Xinhuan News a People's Daily a na základe toho Peking e, zvolil tak tvrdú líniu a tvrdí, že NPC, teda National People Congress, e, stály výbor už e, nikdy nebude zasadať a označili tieto nepokoje a spojili to e, e, so slnečnicovou revolúciou v Tajsku. Peking e, takisto opakuje stále obvinenia, že protičínske sily, Spojené štáty, západné vlády sa zasahujú do úvodovkách domácich záležitostí a že podporujú alebo financujú e, toto masové hnutie. Ale tieto oficiálne kroky nielen odrážajú kritické zlyhanie vlády, ale takisto sú neefektívne z dlhodobého hľadiska na to, aby pozastavili demokratický proces, ktorý už v podstate bol spustený. Tento vlak už opustil stanicu. Hongkongská stratégia e, sa stala stále, je stále dynamickejšia, stále kreatívnejšia a stále rýchlejšia. A e, samozrejme toto hnutie e, má taký pozitívny a humorný duch, ako vidno e, v rámci tohto zastrešujúceho hnutia. Je to tzv. nákupné hnutie, A e, je to v podstate e, narážka na tom, že e, úrady vyzvali toto hnutie, aby pozastavilo svoje štrajky a aby zase išlo nakupovať, išli nakupovať. Takže to bola narážka na to. Čiže tieto tieto hnutia sa pohybujú, keď zasiahne policia, tak sa pre, presunú na iné miesto a e, Eh, na tých obrovských eh, billboardoch eh, sa pozorujú štrajky a stýčia tri prsty, to je symbol odporu. A tieto projekty museli byť na základe toho pozastávané. Tri veci, ktoré autoritárny, autoritárny režim nemôže pozastaviť. Humor a verejné nepokoje. Tieto vládne akcie e, prispeli k radikalizácii celej generácie. Generácie mladých ľudí, ktorí vyrástli v, e, a zažili e, slobodný priestor pre občianskú spoločnosť. To je generácia technologicky prepojenej mládeže, tak ako to preukázalo 360 e, sociálnych médií, ktoré dokumentujú, podávajú správy, organizujú a inšpirujú aby sme pochopili e, tieto kroje, aby sme konštruktívne prispeli k, podpory, k podpore mierových riešení, je dôležité zamerať sa e, nad rámec e, polarizovanej a e, statickej podoby divergentných otázok, ktoré sú predmetom diskusie medzi e, lídrami a účastníkmi. Je to veľmi e, vzrušujúci a náročný demokratický proces, ktorý však už bol zahájený. Ale nemali by sme strácať zo zretele E, tie e, body konsenzu. Číslo 1. Konsenzus panuje, e, pokiaľ ide o dôležitosť zachovania životného štýlu a jadrových kľúčových hodnôt Hongkongu, demokracia, ľudské práva, tak ako to bolo uvedené v spoločnej deklarácii za ľudské práva. Toto je takisto kritický bod, pokiaľ ide o hospodárskú stabilitu a trvalú udržateľnosť budúcnosti Hongkongu. Po druhé, Ehm, občania Hongkongu z rôznych zázemí, rôznych vekových skupín a rôznych pozícií uznávajú, že dosiahnutie e, všeobecného volebného práva a demokracie nie je krátkodobý proces, ale je to dlhý, zdlhavý proces, ktorý e, bude trvať niekoľko generácií. A e, taká osobná anekdota. Ja som hovorila s taxikármi, pouličnými predajcami a ľuďmi všetkých vekových kategórií na uliciach a všimla som si skupinku malých detí s rodičmi, ktoré e, e, rozdávajú e, žlté, žlté pásky a pýtala som sa Matiek, či vedia, čo robia a ona povedala, že opýtajte sa ich sama, tak som sa opýtala tohto chlapčeka, koľko máš rokov? On povedal, že mám 5. Ja, že ty máš 5, vieš vlastne, čo robíš? A on mi bez váhania povedal, chcem všeobecné volebné právo. Ja som... Než, eh, a to dievčatko vedľa neho povedalo, že vie písať eh, už vo veku 5 rokov. Som sa aj spýtal, čo vie napísať. Eh, a ona povedala, chcem všeobecné volebné právo. Bola som skutočne zarazená. A matke som povedala, veď majú predsa len 5 rokov. A Ona povedala, my sme tu na podporu študentov a tejto generácie, ale musíme pripraviť už aj ďalšiu generáciu. Takže mierový udržateľný výsledok tejto fázy boja Hongkongu s demokraciou a volebné právo má tiež závažné dopady na, na Čínu, tak ako to vidíme podľa cenzúry, a podľa toho, koľko obyvateľov Číny im vyžaduje podporu. Má to dopady na Tajvan a celkovú stabilitu regiónu. Tieto udalosti neúšťujú Tajvan o tom, že model dvoch systémov v jednej krajine bude rešpektovaný alebo prežije. Je veľmi dôležité, aby Európska únia nestala sa vyjadrovať, že Hongkong je eh, vnútropolitická záležitosť, interná záležitosť. Tak ako v Veľkej Británii sa veľmi jasne ukázalo v debate o odmietaní, odmietaní prístupu na vyšetrovanie v Hongkongu. Poslanci o Veľkej Británii povedali, že oni majú morálnu a právnu povinnosť riešiť situáciu v Hongkongu a konkrétne musia zohrávať úlohu, aby zaistili, že spoločná deklarácia a prísluby pre obyvateľov Hongkongu budú dodržané. Pretože robiť niečo iné je e, smiešné a nezodpovedné. Takže z pri všetkej úcte by som vám chcela odporučiť, aby Európsky parlament zohrával podobnú úlohu a podobnú povinnosť. Konkrétne, ja ešte stále nechápem Lisabonskú zmluvu síce, ale podľa článku 21 zmluvy je to ustanovenie, ktoré vyžaduje koherentnosť v zahraničných, zahraničnej politike EÚ a je povinnosťou, aby Aktivity EÚ na medzinárodnej scéne boli riadené a sa riadili princípmi, ktoré inšpirovali jej vytvorenie, rozvoj a rozšírenie a ktoré sa snažia o presadenie demokracie, právneho štátu, univerzalitu a neoddeliteľnosť ľudských práv, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, princípov rovnosti a solidarity vo svete. No a keď Európska únia sleduje a presadzuje tieto politiky vo všetkých oblastiach medzinárodných vzťahov, vo vzťahoch k Hongkongu, rada by som povedala, že zatiaľ čo význam Číny a Hongkongu ako obchodného partnera sa nedá podceňovať, tak vláda, ktorá nie je transparentná, nie je zodpovedná alebo dôveryhodná, nebude dobrým obchodným partnerom. My chceme povedať, že bude zvolaný v pondelok 8. decembra v Bruseli dialog s Čínou o ľudských právach. My ako skupina, ktorá bojuje za občianske práva, si uvedomujeme frustrácie a výzvy týchto bilaterálnych aktivít. Vieme, že Hongkong nie je na programe. Boli to veľmi zlé keby veci ako sloboda prejavu a združovania online a offline boli na programe. A ja chcem vyzvať, aby európska delegácia využila túto príležitosť, aby ju nepremárnila a vyslala jasný signál čínskej vláde o význame a dôležitosti spolupráce s lídrami hnutia, účastníkmi a obyvateľmi Hongkongu aby našli konštruktívnu cestu v predspolu. A rovnako pripomíname, že vysoký osobitný predstaviteľ EÚ pre ľudské práva Stavros Lambrinidis navštívil Čínu v septembri roku 2013. Mohol by zohrávať podobnú úlohu na pomoc a podpore boju obyvateľov Hongkongu. No a, tak ako povedal pán profesor Wan, toto nie je poprvýkrát, keď eh, obyvateľia Hongkongu sa postavili zjednotene proti snahám obmedziť ich slobodu a práva. Nezabúdajme na to, že Hongkong je jediné miesto v Číne za ostatných 25 rokov, kde hm, viac ako 100 tisíc ľudí, každého 4. júna sa stretá viac ako 100 tisíc ľudí. V roku 2003 pol milióna obyvateľov vyšlo do ulic, aby protestovali proti článku 23 bezpečnostného zákona, e, čo by dalo e, vláde silný nástroj obmedzovať slobodu prejavu, združovania a nakoniec mladí, starí e, zástupcovia podnikateľskej sféry, akademickej obce a všetci ostatní zabránili tomuto zákonu. Tedy tajomník, ktorý v roku 2005 odstúpil potom. Ale pred eh, dvoma rokmi v septembri Joa Von, eh, ktorý má vtedy len 16 rokov, vytvoril hnutie, zorganizoval štrajky, a proti kampani za povinné vzdelávanie na študenti kritizovali školské osnovy, propagandu v nich obsiahnutú na vymývanie mozgov. No a za menej ako dva mesiace získali viac ako 100 tisíc podpisov. Joshua Van preto demonstráciami povedal, že teraz robíme históriu. Ja verím, že sme svetkami zázraku a nastane obrat. A mal pravdu. Pri otázke na to, čo sa z toho naučil, odpovedal e, význam vytrvalosti že každý môže byť skutočným občanom a hodnotným hodnotnou súčasťou spoločnosti. Myslím, že výzvou pre nás všetkých je, ako ich podporíme a zaistíme, že cena, ktorú zaplatia, nebude dopadať na naše svedomie. Ďakujem pekne. Dvaja eh, kolegovia požiadali o slovo. Pán John Leinen ako prvý. Je predsedom delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Čínou a potom pán Panzeri požiadal slovo, tak pán Leinen má slovo. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich weiß nicht. Ďakujem. Existuje tlmočenie v Hongkongu, lebo ak nie, tak budem hovoriť po anglicky. Máte tlmočenie, <laughs> máte to pretlmočené v Hongkongu? Áno. Dobre, tak budem hovoriť po nemecky. Ďakujem za toto veľmi zaujímavé stretnutie, veľmi zaujímavé veci z Hongkongu, vynikajúca kvalita, technika, je nám nápomocná, aby sme takto na takúto veľkú vzdialenosť komunikovali, to je vynikajúce, ale aj to, čo ste povedali vy hore na pódiu, bolo veľmi zaujímavé. Európsky parlament e, sa už zaoberal Hongkongom na proslednej prenárke. Prebehla intenzívna diskusia o študentskom hnutí, o hnutí občianskej spoločnosti. A dnes e, to opakujeme e, v podvýbore pre ľudské práva v Európskom parlamente. Takže ako vidíte, veľmi konkrétne sledujeme prebiehajúce udalosti v Hongkongu a samozrejme je bez pochyby, že Európsky parlament maximálne sympatizuje s požiadavkou slobody a demokracie. Je to v podstate genetická predispozícia Európskeho parlamentu, že sa zasadzujeme za ľudské práva a slobody. Nuž, to, čo sme si vypočuli, bolo veľmi zaujímavé. Na jednej strane ste povedali, že ten demokratizačný proces už sa nedá zastaviť. Na druhej strane z Hongkongu počúvame, že slobody sa, sú momentálne obmedzené. Čiže kam sa to celé uberá? Je silnejšie hnutie alebo je silnejší systém? To je zaujímavá otázka. V tejto súvislosti, pokiaľ ide o stratégiu protestného hnutia, ľudia sa vybrali na ulice, e, blokády a tak ďalej. Toto všetko e, má určité hranice, pretože skôr či neskôr budú ľudia chcieť, aby e, zase fungovala doprava, aby mohli chodci chodiť po ulici. Poznáme to zo sociálnych hnutí, ktoré majú najprv e, veľký boom, no a potom nasleduje otázka radikalizácie alebo otázka voľby iných prostriedkov, ako pokračovať. A zdá sa mi, že teraz je to taký kritický bod, kedy sa e, to hnutie môže rozdeliť na tých, ktorí chcú radikalizáciu a tých druhých, ktorí, ako povedali ste vy, hľadu e, teda e, nové cesty, e, ako e, v podstate, že ten dážnikové, to dážnikové hnutie by sa stalo nákupným hnutím, ako ste povedali a tak ďalej. Pre mňa je bezpochybné, že táto otázka sa nedá vyriešiť násilím, ale iba politickým dialogom a musíme hľadať politické riešenia. Európska únia prerušila ho, pani rečnička prerušuje rečník preručuje, na základe akcií vlády ja som presvedčený, že niekto je na linke. Už e, sa vám odpoveda na otázku, už vám dávajú otázku. Mali ste dve minúty a potom pán Leiden bude pokračovať svojou otázkou. Okay. Well, I, I don't think are winner uh, this moment yet. Um, we... Takže môžeme vám povedať, kto vlastne prehráva. Peking a hongkongská vláda sú tými, ktorí prehrávajú, pretože čelia e, zložitej situácie, budú čeliť e, zložitej situácii v budúcich rokoch, ak nezlepšia demokratické inštitúcie v Hongkongu, pretože jednoducho nevedia správne vládnuť Hongkongu. A takisto eh, je tu reč o Tajváne a spolupráci s Tajskom a spolupráca e, s Hongkongom. A takisto e, je tu nová generácia ľudí v Hongkongu, ktorí nedôverujú čínskym orgánom. E, Čiže e, vlastne hongkonská vláda stratila celú generáciu e, mladých ľudí a takisto e, tu bol prísľub policie, že nebude brániť v našich monitorovacích aktivitách, ale teraz je tam v podstate blokovaný prístup ktorý bol prislúbený pre monitorovacie organizácie. Takže ja dúfam, že budete e, schopní nám pomôcť e, v týchto monitorovacích aktivitách monitorovanie porušení ľudských práv a že nám pomôžete pomôcť e, e hongkongskému ľudu, aby sa zabezpečilo všeobecné volebné právo. Čiže e, musí byť E, všeobecné volebné právo zakotvené do národného práva. Je dôležité, aby ste podporili, rečník je prerušený, ale to všetko e, na základe medzinárodných štandardov. Ďakujem, pán Lao. Pán Leinen. Takže... Čím len tým, že sme mali uh, dialog o ľudských právach medzi EU a Čínou a parlamentná delegácia, ktorá pôjde do Čína, Číny v marci aj do Hongkongu, pravdepodobne sa stretneme a budeme pokračovať v našom dialogu, ktorý začal dnes ráno tu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Leinen. Pán, pán požiadalo slovo, nech sa páči. Eh, chcel by som len formulovať pár poznámok a možno požiadať o odpoveď. Eh, tak ako sme sa dočítali včera popoludní, tri, e, za, traja zakladatelia Occupy Central včera povedali, e, že sa odvzdajú do rúk policie a uznajú svoj prečin e, a požiadali demonstrujúcich, aby sa stiahli. Ja teda neviem, či toto je preto, lebo je tu strach pred policajnou reakciou a represiami, pretože už tu nie je žiadna reakcia, e, žiadna kontrola nad políciou, alebo je to nedostatkom jednoty v hnutí na námestí a v uliciach. Podľa mňa Okrem uh, hľadovky a okrem študentov, ktorí sú na námestí, je tu aj riziko, že dôjde k takému útlmu demonstrácií. E, viem, že veľa medzinárodnej pozornosti sa sústredí na, sústreďuje na toto miesto a tie výsledky nie sú celkom uspokojivé, ale sú ešte nejaké iné formy, e, ktorými sa pokračuje v tom cieli nastolenia demokracie a všeobecného volebného práva. Myslím si, že musíme byť aktívnejší tu v EÚ, hlavne e, voči Číne. A ako to už bolo povedané, musíme plne e, aplikovať článok 22 Lisabonskej zmluvy. Po tomto vypočutí budeme diskutovať o správe o ľudských právach a o krokoch EÚ e, smerom e, k zahraničiu. O tom by sme mali hovoriť. Chcel by som zistiť, či by bolo možné dosiahnuť tri ciele. Lepšie vzťahy s Čínou, a bez ohľadu e, na to, že Hongkong je takým finančným centrom, musíme ho považovať aj za realitu, kde by mali existovať ľudské práva a priestor pre demokraciu. Toto je rámec, v ktorom chceme fungovať. Snažiť sa prispieť obsažnejšie e, k tomu priebehu demonstrácií, ktoré ešte stále v Hongkongu prebiehajú. Ďakujem. Ďakujem, pán Panceri je autorom správy o ľudských právach, čiže si ho ešte vypočujeme neskôr. Pán Tokeš požiadal slovo. Milí kolegovia a kolegyne. Eh, Ďakujem pekne. Ja som sa práve dočítal v tomto dokumente, ktorý sme dnes dostali, že súčasný režim v Číne má antidemokratický, protidemokratický charakter. Pre mňa je to také trochu eufemistické pomenovanie, keď si spomeniete, v roku 1999 Európsky parlament odsúdil oba totalitné režimy komunizmus aj národný socializmus. Čína je komunistickým štátom a treba to jasne tak povedať a pomenovať a je jednoznačné, že komunizmus v strednej a východnej Európe sa zrútil v Rumunsku práve teraz pred 25 rokmi, pričom v Číne a na Kube komunizmus ešte stále funguje a proti tomu treba vystupovať a bojovať. Je to také jednoduché, nemôžeme jednoducho pripúšťať a pripúšťať, že komunizmus sa snaží pohotiť aj Hongkong. Bola podpísaná dohoda a ten princíp dvoch princípov v jednej krajine bol tým v podstate prijatý a ten princíp treba dodržiavať. Európska únia musí vystupovať veľmi zásadne a rozhodne proti komunizmu. Pani Rebia Kady sa dnes zúčastní vypočutia, zastupovať tam bude Ujgúrov. A tam je rovnaký problém. A tiež by sa dalo hovoriť o Tibete. Tejto otázke sa treba venovať komplexne a kto už by to mohol urobiť lepšie ako náš výbor zodpovedný za ľudské práva. Ja vám, pani Valenciánu, ďakujem za toto vypočutie. Ja to považujem za veľmi dôležité že tieto témy sú na programe situácia v Hongkongu. No a ešte niečo. Čína tvrdí, že sa nemáme miešať do vnútorných záležitostí a vzťahov medzi Čínou a Hongkongom. Čau Česku pred 25 rokmi povedal, že sa nikto nemá miešať do interných záležitostí Rumunska. No a táto doktrína nemôže byť rešpektované. Ide tu o ľudské práva, nie o politiku. Miešania pán Jevičus. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som chcel poďakovať účastníkom videokonferencie ďaleka z Bruslov za aktívnu participáciu a ich slova. Myslím, že je to veľmi dôležité, pred diskusiou správ pána Panceriho získať tieto informácie o špecifických prípadoch, aby to lepšie pochopili členovia nášho výboru. Ja mám názor, že zvyšovanie globálnej úlohy Číny, ekonomický rast Číny má byť vyrovnaný záväzkom dodržiavať politické slobody. Ak Čína chce zohrávať väčšiu úlohu v globálnom hospodárstve, tak si musí táto krajina uvedomiť, že pokrok v politických otázkach, otázkach ľudských práv je jednoducho nevyhnutný. No a to musia potvrdiť všetky inštitúcie v parlamente. Ja by som sa chcel spýtať našich účastníkov diskusie z Hongkongu na reakciu iných MVOčiek z Číny. Potrebujú nejaký dialog alebo kontakty s inými disidentami alebo MVOčkami z kontinentálnej Číny o otázkach priamo z miesta z Hongkongu. No a v tom rozsahu sú očakávania účastníkov diskusie len v Hongkongu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Preda. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rád ešte dodal dve alebo tri veci. Takže poprvé dovolte mi, aby som vám pripomenul, že skupina EPP podporila túto debatu, jej zaradenie na program. My sme chceli pôvodne len diskusiu o naliehavom porušovaní alebo naliehavú diskusiu o porušovaní ľudských práv, ale myslím, že je dobré, že sa nám podarilo zaistiť ehm, bežný bod v programe. Hm, ďalej myslím, že dialog medzi EÚ a Čínou nemôže bagatelizovať, alebo že to neobsahuje ehm, bod o Hongkongu. Myslím, že pán Lambrinidis musí ísť čo najskôr do Hongkongu. Myslím, že to je absolútne minimum a že boj za ľudské práva musí byť nielen koherentný, ale aj rýchly. Nemôžeme čakať na to, aby udalosti skončili. Nemôžeme oddialovať. Ale naše rozhodnutia. No a toho, čo povedal, k tomu, čo povedal pán Tökeš, by som rád dodal, že myšlienka dvoch systémov v jednej krajine je ilúzia. Jediná realita, ktorú vidíme, je, alebo jediná možnosť realistická je demokratizácia Číny. Ja som presvedčený o tom, že je klamom myslieť si, že takáto myšlienka dvoch systémov v jednej krajine bude v budúcnosti udržateľný. Jedinou cestou je demokratizácia Číny a myslím, že Európa tento signál musí veľmi jasne vyznať a vyslať. Tak ako povedal náš host, nie je možné mať seriózne obchodné vzťahy, pokiaľ jeden z partnerov nerešpektuje ľudské práva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a ak nie sú žiadne ďalšie žiadosti o slovo, tak by som slovo chcela dať našim hostom z Hongkongu na dve minúty a potom dostane slovo ešte naša expertka tu v sále. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja súhlasím s tým, že je veľmi náročné my mm, tie signály o hongkongskom hnutí sa šírili E, na, do kontinentálnej Číny, pretože tu veľa problémov, ale do Hongkongu, v Hongkongu je množstvo návštevníkov, takže vedia mnohé veci. A e, čínska propaganda proti Hongkongu tiež slúži na to, aby niektorí značníkov lepšie pochopili situáciu v Hongkongu. Ak si to prečítajú starostlivo, no a kontinentálny Číne čoraz viac ľudí podporuje hnutie Hongkongu, čiže je problematické pre tých ľudí, ktorí podporujú Hongkong. No a v otázkach dialogu o ľudských právach, ľudských právach je skutočne náročné zmeniť pozíciu EÚ v Hongkongu. Ten vzorec teraz je taký, že EÚ podporuje rozvoj inštitúcií v Hongkongu v súlade s základným právom z ústavou. Ale to si svojvoľne vykladá, tu si svojvoľne vykladá, vykladá e, vláda, vláda v Pekingu. Čiže my chceme, jasne povedať, interpretovaný v súlade ICCPR medzinárodným dohovorom o ľudských právach, a tak ako požaduje výbor OSM pre ľudské práva, čím by sa zaistilo, zaistil výklad ústavy súlad s medzinárodnými štandardami. A Čína teraz sa začala spochybňovať e, význam e, univerzálnej deklarácie Hm, to môže eh, zmeniť lidskú eh, hodnotu Číny v medzinárodnom spoločenstve, pretože oni už nebudú uznávať dohody a dohovory ako tento. No a ak proti tomu nevystúpite, tak to bude veľmi zlé. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán profesor. Áno. Z hľadiska vašich pripomienok, keď hovoríte o princípe, dvoch princípoch a jednej krajine, že to je ilúcia, ilúzia, ktorá umožní demokratizáciu Číny, tak ja by som chcel upozorniť hlavne na druhé kolo konzultácií o politických eh, reformách, politická vláda, pravdepodobne začne januári budúceho roku, ale práve teraz vláda ešte nepotvrdila presný dátum začiatku druhého kola konzultácií, ale obávam sa, že samozrejme na prvé kolo konzultácií politických reforiem vláda bude akceptovať znižil do konzultácií, no a najdôležitejšie je, že v procese konzultácií v podstate peers, alebo zástupca Číny a kontaktná osoba miesto tak neustále hovorí niečo na to, aby upozornil alebo ľudí, aby upozorňovali e, na aktivity Číny, Kandidatúry nie sú ani vonku, ani v Číne. No. Čiže toto je veľmi negatívne. Zlé skúsenosti máme z prvého kola konzultácií o politických reformách, ale a myslím, že to bude opakovať aj počas druhého kola. A ďalšia vec je, že Čína ustále zdôrazňuje, že Hongkong protestuje za demokraciu o forme univerzálneho volebného práva. A toto je propaganda vlády, avšak vieme, že v nacistickom Nemecku, fašistickom Írsku alebo v Severnej Kóreji oni majú tiež univerzálne právo, ale bez demokracie. Takže takéto zavádzanie, nepravdivé informácie, ktoré sa šíria medzi hongkolskými obyvateľmi. Avšak väčšina ľudí si stále myslí, že demokracia znamená všeobecné volebné právo a to je všetko. Ja sa teda bojím, že v prípade šírenia takýchto negatívnych alebo zavádzajúcich informácií bude prevládať, takto naruší proces demokratizácie. A toľko moja odpoveď. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. No a Slavo dostane pani Šantam Šojn a potom e SVČ. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za pozvanie aj za vašu spätnú väzbu a za konkrétne pripomienky, ktoré sme si vypočuli k špecifickým odporúčaniam a obavám o dialógu medzi EU a Čínou a misiou do Hongkongu. Ja veľmi stručne chcem povedať, čo sa týka otázky toho, kto bude z toho profitovať, tak poprvé skutočne je to v DNA čínskej komunistickej strany byť protidemokratická a je to DNA, keď si chce zachovať kontrolu. Musíte sa pozrieť len na Tibet, kontinentálnu Čínu, eh, kde sa potlačuje akákoľvek, eh, akákoľvek sa identitu, ale čo sa týka právneho štátu, keď hovoríme o DNA, tak eh, právny štát Nie je to, čo, o čom hovorí, uh, hovorí vláda. Oni hovoria o tom, že vláde či štátu štát sa, štát sa má riadiť zákonom, nehovoria, štát sa má riadiť právom, ale nehovoria o právnym, právnom štáte. No a v kontinentálnej Číne potrebujeme mať pravidlá, kde aj vláda bude musieť plniť nejaké pravidlá, ako viete, tak momentálne to tak nie je. A to je obava na ktorú chcem upozorniť, a to tam sa hovorilo aj na, na výbor pre ľudské práva minulý mesiac. No a už sa o dopadoch o politických rovných výborov na policiu a súdnictvo a prístup k spravodlivosti. na záverečných odporúčaniach výbor povedal, že chcú venovať starostlivosť, e, pozornosť opatreniam, na riešenie zasahovania do nezávislosti súdov. No a čo sa týka procesov kontinentálnej Číne, myslím, že môžeme byť pozbudení, ale aj mať obavy z pokroku občanov Číny, nové občianské hnutie a snahy občanov kontinentálnej Číne, aby sa angažovali v politickom živote a nezávislosť, aby sa participovali na medzinárodných procesoch pre ľudské práva, toto sa zdržiava, ľudia miznú, sú zatýkaní práve za toto. Avšak, čo nie je úplne kontrolované, je webo, teda je internet, ešte neustále občania sú aktívni online a to je dôležité. Dôležité je pritom tiež povedať, že Hongkong a Čína je to snaha o dva systémy v jednej krajine, ale je tu eh, veľa ľudí, peňazí, 7 eh, miliónov ľudí, ale každý rok eh, viac ako 45 miliónov ľudí z Číny ide do Hongkongu na štúdium, turizmus alebo kvôli obchodu. Takže vidíte, aký potenciál pre konflikty to vytvára. Hongkong môže pohnúť Čínou a Hongkong alebo Peking to pozorne sleduje, pretože majú obavy z dopadov, ktoré e, môže mať Hongkong na Čínu. A vidíte, e, vidíme, že občania e, v Číne podporujú motie v Hongkongu. Takže nie je to síce formálne, to bolo nebezpečné, ale existuje podpora a interakcie, hlavne online, a to treba podporiť a chrániť pod záštitou slobody, slobody vyjadrenia a slobody združovania. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A na záver dám slovo pánovi Alsovi Matiusovi, e, predsedovi SVČ. Ďakujem pekne, dobré ráno. Ďakujem za to, že máme príležitosť hovoriť. Ku koncu tejto rozpravy bolo zaujímavé vypočúva, vypočuť si očtých svetkov týchto udalostí. Samozrejme v SVČ mm, sledujeme túto situáciu v Hongkongu. Mnohí rečníci hovorili o tom, aká je a nám záleží na budúcnosti Hongkongu. Opozícia je teda bola tu, misi, bude tu mis, bola tu misia zo strany vysokej predstaviteľky do Hongkongu, čiže uvidíme, čo sa uh, udeje. Uh, no a samozrejme nám záleží na dialogu, na kompromisnom riešení. Malo by to byť v rámci uh, zákona a ústavy Hongkongu, aby obe strany tejto uh, uh, rovnice boli v rovnováhe. Hongkong je dôležitá a súčasť e, tejto rovnice samozrejme, že my máme aj prekvitajúce obchodné a ekonomické vzťahy, je to dôležité miesto pre investície a to tak vo vzťahu k Číne ako aj k EÚ. V roku 1997 tu bol záväzok Európskeho parlamentu, Európska komisia a SVČ zverejnila výročnú správu o politickom a hospodárskom vývoji v Hongkongu a teda vtedy došlo o odovzdaniu suverenity na, do Číny. Je to teda dôležité, aby Hongkong bol stabilný, aby sa demokraticky rozvíjal. No a samozrejme tieto veci závisia od základných slobôd v Hongkongu. O tom sa dnes hovorilo na tomto stretnutí, pretože je to zakotvené v zákonoch. Samozrejme je to aj právo na mierové zhromažďovanie sa na slobodu prejavu. Uh, a na nezávislé súdnictvo. Na toto musíme klasť dôraz. A opakovane sme povedali, že podporujeme e, všeobecné volebné právo. E, v roku 2017 by e, mali byť zvolení nezávislé predstaviteľe. Takisto tu máme zložitý termín 2020. A veríme, že E, stabilná vláda prispieva k prosperite a stabilite danej krajiny a to upevňuje dôveryhodnosť Hongkongu aj na medzinárodnej scéne. Toto je úzko prepojené samozrejme aj s ďalšími vecami. My chápeme, že rozhodnutia príjmané Národným kongresom a príslušnými výbormi e, v Číne boli sklamaním pre mnohých obyvateľov Hongkongu e, kvôli tomu vznikajú tieto protesty, ktoré naďalej prebiehajú a my sme vyjadrili naše obahy e, ohľadom týchto vecí a môžem vás uistiť, že pravidelne o tom hovoríme so zástupcami e, ministerstva zahraničných vecí Číny. Máme kontakty aj s predstaviteľmi Číny na iných úrovniach. Máme tu silné diplomatické zastúpenie v Hongkongu, je tu dobrá koordinácia medzi vedúcimi misií a naši predstavitelia z Hongkongu boli v eh, parlamente, informovali nás o tom, eh, rovnaká koordinácia prebieha aj na úrovni členských krajín tu v Bruseli. Eh, máme silný záujem na mm, pozitívnom vývoji vo vašej krajine a vítame tú skutočnosť, že doteraz protesty boli vo veľkej miere mierové, ale je nám jasné aj to, že je tu možný priestor pre e, kompromisné riešenie v rámci rozhodnutia MPCAC a nedávna eskalácia po policajných zásahoch je nešťastná. Znovu e, zdôrazňujem relevantnosť toho, čo ste povedali ohľadom obmedzení a je politovania hodné, že medzi e, študentami a vládou nepokračuje dialog, konzultácie e, sú znovu e, presunuté na neskôr odložené. Podľa nás tento dialog by mal znovu začať a mala by sa urobiť, vyvinúť maximálna snaha, aby tu bol férový volebný systém s vysokou politickou účasťou obyvateľov Hongkongu Máme vyspelé vzťahy s hongkonskými orgánmi, máme štrukturovaný dialog, e, vyjadrili sme našim hongkonským partnerom našu vôľu pomôcť technickými konzultáciami, sdielaním praktických skúseností s demokratickým vývojom a určite by sme boli za to, potom čo sme počuli od kolegov z Európskeho parlamentu, e, to, že treba podporiť e, Hongkong v tomto smerovaní. Samozrejme, ešte by som chcel povedať, e, že pokiaľ ide o dialog s Čínou o ľudských právach, ktorý ste spomenali, k tomu môžem povedať, že kvôli tomu, že toto sú kľúčové obavy nielen v Hongkongu, nielen pre Hongkong, ale aj v kontinentálnej Číne, situácia je akutná a my chceme hovoriť o slobode prejavov, o práve na zhromažďovanie sa, o otázkach arbitrážnych zatknutí. E, toto budeme e, používať ako argumenty v našom dialogu s Čínou. Ďakujem. Ďakujem. Predtým, ako to uzavrieme, by som chcela poďakovať našim priateľom v Hongkongu a našim expertom tu. Chcem poďakovať všetkým za účasť a rada by som povedala, že po tom, čo som počula od pána Elesa, udialo sa niečo nové v Hongkongu a možno preto, že sa dejú nové veci, Európska únia by mala aktualizovať svoje posolstvo Nie je to bežný vývoj v našom dialogu s Čínou, je tu tlak nepochybne aj na kontinente. V Číne je tu tlak v Hongkongu, v uliciach Hongkongu. Nie je tu dohoda, počuli sme o tom, čo urobila polícia, od našich priateľov z Hongkongu a možno je na čase, aby EÚ zvážila, či táto situácia v Hongkongu nie je niečím odlišná. Máme privilegovanú pozíciu, pokiaľ ide o dialog s Čínou. Možno, že Hongkong by mal byť tým kľúčovým prvkom v našom dialogu, nie len jedným z takýchto prvkov. Európska únia by uh, nemala len brať na vedomie to, že sa de- veci dejú, ale snažiť sa pomôcť, aby sa zaistila demokracia. To je našou povinnosťou. Chcem vám teda povedať, že musíme očakávať čosi viac od SVČ v súvislosti s Hongkongom. Máme ľudí, ktorí sa vážne angažujú, e, ktorých výsledky sú výborné. A nie takých, ktorí by si neuvedomovali, čo sa deje. Osobne teda chcem povedať, že za náš výbor, že urobíme maximum preto, aby sa zaistilo uh, to, že demokratické impulzy v Hongkongu budú e, na programe Európskeho parlamentu. Myslíme si, že toto je pozitívne nie len pre Hongkong a jeho obyvateľov, ale aj pre čínsku spoločnosť a tiež pre všetkých ľudí vo svete. Veríme v demokraciu a slobodu pre všetkých ľudí, kdekoľvek žijú a akýkoľvek majú politický systém či politickú situáciu. Preto sme dnes tu, v tomto výbore. Môžete s nami počítať, s našou podporou, s našou angažovanosťou v tomto medziinstitucionálnom politickom dialogu, ale je tu tiež demokratická podpora pre tých, ktorí riskujú svoje životy na obranu toho, čo my musíme podporovať a síce slobodu a demokraciu. Ďakujem všetkým. May I just have a, add a word? Very briefly. <laughs> pár slov by som chcel povedať. Excuse me? <laughs> They're leaving. Yeah.原來係咁先。原來係，因為 overtime 咗成啲嘢。係係。我想叫佢即刻出個 statement 啊，police retaliation 嗰啲。係。得，我即刻醫翻佢哋。醫翻俾佢啦。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 Vamos a empezar con nuestro segundo. Začneme s druhým bodom dnešného programu a tým je správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti. Pán Panceri má slovo. Toto je prvý prehľad k tejto správe, potom môžeme mať rozpravu. Pán Panceri, máte slovo. Ďakujem. Návrh je podľa mňa jasný, aspoň dúfam. Ciele ohľadom toho, čo sme napísali a poslali, sa netýkajú len správy komisie, ale aj dôrazu na pracovné návrhy, kde sa snažíme dostať sa od, od opisov k predpisom, teda snažíme sa zvýšiť úroveň vzťahov eh, s vysokou predstaviteľkou a špeciálnymi eh, predstaviteľmi v oblasti ľudských práv a eh, snažíme sa o to, aby Európska komisia v dosahovaní svojich cieľov bola efektívna. Správa sa sústreďuje a teraz nebudem hovoriť o všetkých bodoch, pokúsim sa o stručnosť, pretože by som si rád vypočul vaše názory v tejto prvej výmene názoru. Ale teda prvý dôležitý bod sa týka ľudských práv vo vonkajšej politike EÚ a hovorím o článku 21 tej skutočnosti, že musíme ľudské práva vo všetkých e, sektoroch podporovať a vo všetkých našich vzťahoch e, v zahraničí. Toto musí byť základný krok týmto smerom. Pre mňa je zásadné, aby sme mali program, kde tieto ciele budú mať dostatočnú pozornosť a vynaložíme všetku snahu, aby sme ciele dosiahli. Ďalší dôležitý bod sa týka začlenovania ľudských práv nie len do práce výborov, pretože ľudské práva e, zdá sa, že sú výlučne v kompetencii vysokých predstaviteľov. My potrebujeme skôr to, aby e, podpredseda vypracoval program, kde sa zapracujú ľudské práva do rôznych oblastí činností. Mám na mysli rozvojovú politiku, imigráciu, životné prostredie, zamestnanosť, riadenie internetu, obchod, investície a technológie. Čiže e, je to všetko rada dôležitých sektorov a tu by mal byť taký e, prírezový vplyv ľudských práv. Obnovením mandátu špeciálneho e, výslanca potrebujeme určitú permanentnú platformu pre vysokého predstaviteľa. A tu je pre nás dôležité, aby v strategickom plánovaní bola úloha pre všetky inštitucionálne subjekty, ako aj pre občianskú spoločnosť. Toto bude oveľa eh, prospešnejšie pre budúcnosť ako E, súčasná situácia. Je tu teda celá séria dôležitých tém a ja mám na mysli hlavne to, že ľudské práva musia byť zdôraznené aj v obchodnej politike spoločnosti. Toto je dôležitý aspekt pre obchodné dohody, ktoré sa momentálne uzatvárajú, napríklad TTIP alebo otázka ľudských práv, ktorá sa musí stať kľúčovou. Nemalo by to byť len e, o obchodnej dohode, o dohode o, o voľnom obchode bodka. Potrebujeme hovoriť o ľudských právach, e, korupcii, to je ďalší kľúčový prvok. a mm, je potrebný akčný plán proti korupcii. Musíme rozvíjať nové finančné mechanizmy, vytvárať nástroje, kde sa tieto otázky môžu primerane riešiť. Sloboda vyznania a vierovýznania, to je ďalší dôležitý prvok, hlavne v niektorých častiach sveta, napríklad na Blízkom východe, Sýria, Irak. Zároveň je tu ďalšia dôležitá otázka ľudských práv pre ženy. Nedávno sme o tom intenzívne diskutovali. Sacharová cena bola udelená doktorovi Novejovi. Išlo o dôležitú tému ozbrojených konfliktov a násilia voči ženám. týka sa to vonkajších vecí, ktoré sa dejú mimo Európskej únie, ale aj e, veci, ktoré sa dejú tu. Sú tu deti, imigranti, utečenci. To je tiež dôležité, pretože potrebujeme efektívne spoločné normy. Chceme zdieľať informácie v členských krajinách EÚ, ale revidovať aj e, nariadenie z Dublinu. práva pre ľudí s postihnutím. monitorovanie internetových technológií, taktiež dôležitá otázka, ktorá sa týka legislatívy o medzinárodných zločinoch. A na záver, Je tu otázka trestu smrti a mučenia. Potrebujeme ďalšie finančné zdroje na to, aby sme obraňovali ľudské práva na celom svete. A na záver, táto správa je skôr tematická, nie je tak veľmi geografická. Musíme byť perspektívnejší a menej deskriptívnejší. Toto je otázka pre Európsku komisiu. Musíme sa sústrediť na ľudské práva, to je jasné, ale nemôžeme zabúdať aj na iné veci, ktoré s tým súvisia. Napríklad úlohu Európskeho parlamentu v ľudských právach a úlohu vonkajších delegácií, ktoré máme v parlamente. Preto je potrebný taký kvalitatívny skok vpred v našich e, pracovných cestách do e, tretich krajín. Musíme sa sústrediť na ľudské práva a na venovať pozornosť inováciám v práci SVČ Samozrejme, že som tu, aby som si vypočul tieňových spravodajcov a ich názory, ale cieľom tejto správy je budovanie akéhosi smerovania a koherencie na to, aby sme dosiahli naše ciele. Nechceme len byrokraticky opisovať, čo sa deje, ale kvalitatívnu zmenu. Žiadam mm, Európsky parlament, ale aj Európsku komisiu a vysokých predstaviteľov. Toto je rámec, ktorý som použil pre túto správu. Rád si vypočujem názory vás všetkých. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Panceri. A teraz dám slovo tieňovým spravodajcom. Skôr pán Preda. tam. Ďakujem. Na úvod sa chcem poďakovať pánovi Pancerimu za návrh, ktorý prezentoval, odprezentoval práve. Môžem povedať, že som veľmi ocenil zasadnutie, ktoré zorganizoval so zástupcami občianskej spoločnosti, s mimovládnymi, mimovládnymi organizáciami a chcem sa poďakovať zástupcom týchto mimovládnych organizácií, ktoré sa zúčastnili tohto zasadnutia a ktoré nám poskytli svoje veľmi užitočné pripomienky. Čo sa týka textu tohto uznesenia, mám niekoľko pripomienok, z ktorých sa stali. Mal som teda niekoľko pozmeňovacích návrhov, Najprv ich malo byť 50, toľko som prislúbil kolegovi Pancerimu a dúfam, že e, teda e, dodržím tento slúb. To bol vtip. Dúfam, že sa dopracujeme k dobrému textu, ktorý sa stretne s podporou väčšiny e, v našom výbore, ako aj na plenárke. Takže Teraz k mojim pripomienkám. Začnem takým postrehom, ktorý sa týka otázky eh, európskej politiky na podpor demokratizácie a volieb. A tu chcem, uviesť, eh, tu chcem zaviesť nový odsek, aby sme trošku skonsolidovali tie odkazy na demokratizáciu Samozrejme, ten e, volebný aspekt, alebo tie volebné aspekty sú veľmi dôležité, sú tu veľmi dobre zdôraznené, ale myslím si, že by to malo byť konsolidované a chcel by som e, zdôrazniť podmienky pre demokratickú spoločnosť, aby sa teda mohla ďalej vyvíjať a chcem zdôrazniť to, čo môže urobiť Európska únia na to, aby podporila tento proces. Potom chcem zdôrazniť potrebu pre určitú koherenciu, pokiaľ ide o naše kroky e, z pohľadu výborov Európskeho parlamentu. Samozrejme, požadujeme koherentnosť a súlad všetkých ostatných aktérov, ale myslím si, že by sme mali trvať na tom, že my sami by sme mali byť koherentní. Aktivity podvýboru pre ľudské práva by sa nemali prekrývať s aktivitami e, výboru pre občianské slobody. Ide o veľmi vážený výbor Európskeho parlamentu, takisto ako aj ostatné samozrejme. Tento výbor pre občianske slobody e, vypracoval výročnú správu o základných ľudských právach v rámci Európskej únie a preto témy ako referendum v Chorvátsku, zákony, ktoré prešli v Litve alebo revízia Dublinského nariadenia, tieto veci by sa nemali objavovať v našej správe. Myslím, že toto sú záležitosti, ktoré riešia alebo by mali riešiť kolegovia vo výbore pre občianske slobody. Myslím, že sú naozaj veľmi kompetentní na to, aby tak robili v rámci svojho výboru a my by sme nemali trvať na týchto záležitostiach a strácať naše stanovisko, pretože by sme sa mali venovať eh, veciam, ktorým by sa mal venovať náš výbor. Potom e, niektorým bodom, ktoré prezentoval pán Panceri. Takže odsek 9. Tu pán Panceri chce vyzvať komisiu a EAS o implementačnú správu o Európskom akčnom pláne o ľudských právach a demokracii za rok 2013. Myslím, že výročná správa o demokracii už splnila tento účel. My ich len chceme požiadať, aby ešte raz zopakovali, čo už povedali v tejto správe a mali sme príležitosť diskutovať o tejto správe a nemyslím si, že by sme mali žiadať o ešte jednu správu, aj keď je to teda implementačná správa, keďže tento odsek 9 lebo v tomto odseku 9 je to vlastne uvedené. Pokiaľ ide o inštitučné vzťahy, chcem e, niečo povedať. A tu by som chcel zaviesť nový odsek. Trvám na tom, alebo chcem zdôrazniť, že sme neobdržali písomnú odpoveď od komisie, pokiaľ ide o uznesenie, ktoré sme prijali e, o správe za rok 2012. Musíme byť veľmi jednoznační a požiadať komisiu o písomnú odpoveď, keďže táto písomná odpoveď je jednou formou spolupráce, jednou z foriem spolupráce medzi inštitúciami. Je to veľmi dôležitá forma spolupráce a myslím si, že písomná e, odpoveď nemôže nahradiť e, ústnú diskusiu na plenárke. Samozrejme, aj tá je dôležitá, ale toto je politická diskusia a to je dôvod, prečo písomná odpoveď umožní komisii, aby sa ku každému bodu e, ohľadom nejakého spomenutého problému Eh, vo výročnej správe, aby sa k tomu mohla vyjadriť podrobnejšie. A trošku spolutovaním chcem skonštatovať, že komisia nám takúto písomnú odpoveď nezaslala. Trošku je zvláštne, že komisia nezaslala písomnú odpoveď. Možno, že stratili našu žiadosť. Ďalší komentár k odseku 14 tento odsek už tu pán Panceri navrhuje, aby sme mali spoločné normy, pokiaľ ide o členské štáty a pokiaľ ide o odkazy na ľudské práva, vo vzťahu k našim strategickým partnerom. Myslím si, že by sme mali zobrať do úvahy určité špecifiká a mali by sme analyzovať aj profil našich e, bodov. Takže pokiaľ ide o odsek 28, tu si myslím, že môžeme výslovne v tomto odseku spomenúť e, naše polutovanie nad tým, že do roku 2014 parlament nemal delegáciu, ktorá by eh, ho zastúpila eh, na valnom zhromaždení OSN. Mali by sme trvať na tom, že hovoríme o spolupráci s touto veľmi dôležitou inštitúciou a chcel by som sem zaviesť alebo vyjadriť veľmi explicitne toto polutovanie. Čo sa týka tej minisekcie, pod názvom ľudské práva a e, podporné politiky alebo podporná politika. E, myslím, že tento menší odsek, mini odsek by nemal zahraňať iba e, jednu stať a jeden problém. A budem to čítať od začiatku. Teda pokiaľ ide o klčovanie, toto je jeden bod, jediný bod, o ktorom sa tu hovorí ako člen e, e, výboru a stály e, spravodajca Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o environmentálne politiky, by som sem chcel zaviesť nový odsek, ktorý by pokryl tie rôzne otázky rozvojovej pomoci. Čo sa týka internej koordinácie v súvislosti s ľudskými právami, E, mám dva komentáre. Nemyslím si, že potrebujeme revíziu usmernení pre delegácie. Myslím si, že tieto usmernenia už existujú a sú veľmi dobré, ale myslím si, že potrebujeme tieto e, usmernenia lepšie implementovať, aby sa e, zlepšila spolupráca na vnútornej úrovni. Ja si myslím, že zavedenie zrozumiteľných písomných správ nám nepomôže. Potrebujeme e, politickú spoluprácu v parlamente a myslím si, že je to možné. Čo sa týka e, núdzových uznesení, už sme o tom diskutovali na našom výbore. Musíme zaviesť postup, ktorý by nám umožnil e, nadviazať na proces po tom, čo príjmeme tieto uznesenia na plenárke. Už sme o tom diskutovali a myslím, že môžeme prijať aj prílohu k tejto správe, ktorá by obsahovala zoznam politických väzňov vo svete. Z technického hľadiska je nemožné mať e, vyčerpávajúci zoznam takýto, ale aby sme sa vyhli omylom, mali by sme sa obmedziť na zoznam e, so všetkými prípadmi, o ktorých sme diskutovali e, v rámci našich núdzových uznesení. Myslím si, že toto je lepšie riešenie ako to, keď chceme vypracovať vyčerpávajúci zoznam všetkých politických väzňov vo svete, pretože tým riskujeme, že niekoho vynecháme. Ale myslím si, že táto príloha by mohla byť riešením. Čiže zoznam e, všetkých prípadov, e, o ktorých e, diskutovali naše politické skupiny, na základe uznesení na plenárke. Myslím, že by sme takýto zoznam mohli vypracovať, bolo by to lepšie. A takisto by to zlepšilo náš inštitucionálny vplyv a mali by sme vypracovať vlastný zoznam a nielen kopírovať iné. Takže toto sú moje prvé také prvotné pripomienky. Takže ja som autorom týchto pozmeňovacích návrhov, ale verím, že aj ďalší kolegovia budú mať pripomienky a takisto e, možno predložia pozmeňujúce návrhy, aby poukázali na určité body, ktoré sú dôležité pre nás, sloboda prejavu, e, náboženská sloboda, sloboda vierovýznania a tak ďalej. A spoločne s kolegami e, sa pokúsime lepšie podporiť tento postoj a postoj EPP. Ja som nový v tomto parlamente, ale nie som nový, nie som nováčik, pokiaľ ide o tému ľudských práv. Už vyše 20 rokov pôsobím eh, a zapájam sa do prípadov, som členom Amnesty International už dosť dlho a chcel by som povedať niekoľko pripomienok v mene našej skupiny eh, k tejto správe. Poprvé súhlasím s predrečníkom, že tu dochádza k prekrývaniu medzi touto správou a prácou iných výborov. Myslím, že už spomenul výbor pre občianské slobody a otázku Chorvátska, pričom v tomto môžem plne súhlasiť s jeho stanoviskom. Ale ja mám také e, všeobecnejšie pripomienky alebo všeobecnejšiu obavu, pokiaľ ide o správu ako takú. Zdá sa, že otázky ľudských práv e, e, rozširujeme na iné otázky, ktoré nemajú nič dočinenia s ľudskými právami alebo len veľmi málo. Príklad. Sám som, samomu sa mi to nechcelo veriť. Je tu odporúčanie, e, že by sa mal zaviesť text o finančných transakciách. Len si to predstavte, čo to znamená. Ako to súvisí s ľudskými právami? Ak by sa tento e, odsek dočkal života, tak si neviem predstaviť, že e, by niekto z parlamentu protestoval proti príliš vysokým daniam, pretože v podstate aj toto je porušenie ľudských práv. Takže mali by sme sa vyhnúť e, tomu, aby sme zavádzali ideologické myšlienky do tohto parlamentu kvázi pod záštitou ľudských práv. A myslím, že e, tento text obsahuje množstvo veľmi dobrých príkladov práve tohoto. Aký je to signál pre všetkých chudobných ľudí, ktorí e, sú vystavení utrpeniu, e, mučenia, neopodstatneného uväznenia, hrozbami smrti? aký signál to vysiela týmto ľuďom, keď do tej správe zapracúvame ideologické posolstva, ktoré naprosto nesúvisia s ich problémami. Takže chcem naozaj naliehať na nás, aby sme sa ozaj zamerali na otázky ľudských práv a aby sme sa trošku viac e, kontrolovali, pokiaľ ide o ideologické otázky. Takisto táto správa porušuje e, princíp subsidiarity Určite si spomínate, že všetky prejavy pána Junkera a jeho ľudí, e, tu sa spomína subsidiarita ako idea a spôsob riadenia Európy. A spomína sa to neustále. Ešte aj pápež hovoril o nevyhnutnosti princípu subsidiarity a, hovoril, a spomenul to dvakrát vo svojom prejave ale keď sa pozrieme na túto správu, tak je tam množstvo e, vecí, ktoré by e, nemala zabezpečovať Európska únia, ale krajiny. E, otázky rodinnej politiky sa presadzujú takisto pod záštitou ľudských práv. Takisto to nejako nesúvisí s ľudskými právami, podľa môjho názoru. Samozrejme, diskriminácia LGBTI by mala byť zakázaná a má to opodstatnené miesto v tejto správe, ale myšlienka, e, že manželstvo medzi ľuďmi rovnakého pohľavia by sa mala aplikovať vo všetkých krajinách, to nemá čo robiť v tejto správe, to by malo byť ponechané na kompetenciách krajín. Zneužitia práv imigrantov, toto by malo byť spomenuté v správe, áno, ale nemali by sme sa e, zapájať do celého spektra e, imigračnej politiky, ako sa to deje. Korupcia je strašne zlá, ale ja sa pýtam, čo to má e, dočinenia s touto konkrétnou správou. No a na záver chcem povedať, že my v našej skupine e, sa nezhodujeme, my sami v našej skupine sa nezhodujeme k otázke e, trestu smrti. Ja nesúhlasím s názorom niektorých ľudí v skupine, že E, trest e, smrti e, v demokratickej spoločnosti by nemal byť kritizovaný. S tým naozaj nesúhlasím, pretože ak kritizujeme mučenie, tak by sme mohli kritizovať aj aplikáciu trestu smrti. Bez ohľadu na to, či je to demokratická spoločnosť alebo diktátorská. Takže my vám predložíme celý rad pozmeňovacích návrhov a vyzývam vás, a to je moja hlavná výzva, vráťme sa e, k tomu, aby sme pomáhali ľuďom, ktorí trpia na základe zneužívania ľudských práv a vyhneme sa ideologickým posolstvám e, tak kvázi pod hlavičkou ľudských práv. Thank you very much, Mr. Henkel. Ďakujem pekne, pán Henkel, pán Austravičius. Ďakujem pekne, predsednička. No skutočne, princípe návrh správy nášho kolegu pána Panzariho korešponduje s výročnou prácou, s výročnou správou rady. No a tematický prístup, ktorý si zvolil, je veľmi dobrý a pomáha to, aby správa v medzenom rozsahu ostala a les sprostredkovala jasný signál a nezaoberala sa špecificky 150 stratégiami jednotlivých eh, krajín. Ale súčasne mám pár pripomienok a odporúčaní, eh, ktoré môžu obohatiť eh, znenie a ten text možno trochu zlepšiť ešte. Ja si myslím, že v niektorých najvýraznejších príkladoch pokroku, krokov späť alebo aktivít, ktoré ste vy na ktoré ste vy poukázali. To bolo veľmi dobré. No a myslím, že dobré výsledky niektorých krajín treba zdôrazniť a tak eh, podporiť jednotlivé krajiny, aby pokračovali na tejto ceste. Nemusí to byť eh, nejaký vyčerpávajúci alebo dlhý zoznam, ale mohli by sme si podľa nás vybrať tie najvhodnejšie prípady a príklady, ktoré oceňujeme a ktoré chceme ďalej presadzovať. Jeden z takýchto príkladov, je, je tam len jeden takýto príklad, oceku o treste smrti. Prečo by to nemohlo byť trochu špecifickejšie a uvieť sa tam, uvieť tam konkrétne prípady vzhľadom jednotlivým témam dialogu o ľudských právach. E, výročná správa 2013 zdôrazňuje, že poprvýkrát sa uskutočnil s Južnou Afrikou a Severnou Kóreou. Prečo by sme to nemohli zopakovať? A takto by správa podľa nás bola konkrétnejšia a nie len normatívna. Po druhé, niektoré témy, zdá sa, že tam chýbajú, ktorým sa venuje správa rady, ale nie tá správa, o ktorej hovoríme teraz. A uvedomujem si, že rozsah správy je obmedzený a treba žiať princíp normálnych strán, ale niektoré zmienky o pôvodnom obyvateľstve, menšinách by tam mali byť uvedené a správe v tejto správe chýbajú. Bolo by dobré hovoriť o pôvodnom obyvateľstve. Keď hovoríme minimálne o zaberanie pôdy, pozemkov a čo sa týka menšín, tak sa spomínajú len náboženské menšiny návrhu správy a čo etnické a kultúrne menšiny. No a na záver, aby správa Európskeho parlamentu sa odlišovala od správy rady a nebolo to len také zhrnutie správy rady, podľa nás by si väčší dôraz zaslúžili aktivity Európskeho parlamentu. Minulý rok, správa minulom roku, upozorňuje na prácu Európskeho parlamentu, ale myslím, že by to mohlo byť trochu rozsiahlejšie. Hovorí sa o naliehavých otázkach porušovania ľudských práv. Viac by sa mohli, mohla zdôrazniť ochrana bojovníkov za ľudské práva počas vypočutí, napríklad nedávno v prípade Bahrajnu, a potreba intenzívnej štátnej diplomacie. Možno by sme mohli urobiť niečo, ako pán Leonidas Donsky z roku 2011 a pracovať prílohu na základe parlamentných aktivít. Obohatilo by to túto správu pomerne výrazne. No a na záver, kolegyne, kolegovia, ja myslím, že máme pred sebou návrh je, ktorý je dobrým východiskom. My predložíme naše pripomienky a pozmeňujúce návrhy. Bude ich menej ako 50, to slubujem. A teším sa na ďalšie zasadnutie na to, aby sme sa dohodli na možnostiach vynikajúcej správy, ktorú máme šancu vypracovať. Ďakujem pekne. Pani Loch Bíler. Ďakujem pekne, predsednička. Ja som, že naposledy sa zaoberala správou pána Kukana, mali sme 76 eh, pozmúcich návrhov, pán Panceri, nebudeme ich mať teraz viacej. Neviem, koľko ich máme presne, nepoviem, ne, neprejdem teraz všetky, len niektoré. Takže je veľmi dobré, že v správe hovoríte o klimatických utečencoch, predtým to tam nebolo. Je to tiež dobré v F a 4, že hovoríte o nákladoch nedodržiavania ľudských práv, čo sa v minulosti tiež nebolo. No a odporúčania hovoríte, čo by parlament mohol urobiť inak. Ja, na to, čo povedal pán Ostrovičius a pán Preda, myslím, že by to mohol byť taký väčší odsek a na záver, tak ako hovoríte, by sme mohli prejsť a dosiahnuť nejakú, nejaký jeden strategický dokument o tom, čo robí parlament, alebo čo by, čo by sa malo robiť. No a teraz v výročnej správe, myslím, že to už tiež zaznelo, výročná správa je správa, ktorá má 800 strán. A úprimne povedané, ja som ju nečítala. A pýtam sa kolegov, pý, čítali ste vy túto správu, alebo sekretariát výboru, čítate tú správu každý rok, alebo len tie články, ktoré vás zaujímajú osobitne. No a vy teraz sa v tejto správe žiadate, alebo všeobecnosti, Otázka znie, či to je relevantné pre našu politiku. Samozrejme, je to dobrý referenčný dokument pre výskumníkov a MVOčky, čo o tom, čo robí EÚ, ale v budúcnosti by sme chceli požiadať, aby každý rok pracovali strategickú slušnú správu, ako ďaleko zašla implementácia a čo dosiahli, pretože tak, ako správne hovoríte, tento rok, že boli v obie to trochu absurdné, porečujeme správu, ktorá bola prijatá, alebo ktorá bola napísaná v prvej polovici roka 2014 a ktorú príjmeme v roku 2015, hovoríme o tom, čo sa deje, ale myslím, že by bolo dobré za myslieť sa nad tým, nad rozsahom tejto správy. Ďalej, bude číslo 6, v výročnej správe hovoríte alebo žiadate, aby prebehla fáza reflexí a úvah o jednotlivých národných správach článku 9 hovoríme o národných stratégiách SVČ, používa indikátory, no a keď to bude všetké, ale národné správy alebo sú rozsahovo veľmi malé, čiže my žiadame od ESVČ, aby túto prácu, ale tomu by sme sa možno mohli vyhnúť. Je lepšie, aby sme sa sústredili na národné stratégie, kde už majú indikátory a požiadali tiež o prístup. No a sprejde len niektoré pozmeňujúce návrhy. Myslím, že by sme chceli, aby 53 bola nahradená, kde sa hovorí o nástroji pre ľudské práva a demokraciu veľmi stručne. A ja si nemyslím, že je dobré tvrdiť, že väčšina, väčšinu peňazí dostávajú bojovníci za ľudské práva, pretože je veľmi ťažké kvalifikovať to. Čiže my by sme napísali, že vítame nové nariadenie, ale že kritizujeme to, že sa škrtajú prostriedky, že by sa mali využívať flexibilnejšie. A ďalej mám otázku, že vysokého predstaviteľa, osobitného spravodajcu pre ľudské práva. V bode 13 hovoríte, že budete e, žiadať e, požiadavku, aby rada inštitucionalizovala pozíciu osobitného spravodajcu pre ľudské práva, e, tak, aby to bola stála funkcia. Moja otázka je, či by to si to nevyžadovalo zmenu zmluvy. Je to až príliš, čo žiadame, nemali by sme len povedať, že by to malo byť stála funkcia. A článku 89 vidíme naliehavé prípady porušovania ľudských práv. Možno by sme sa mohli sústrediť na Sacharovú cenu, ako to použijete práci pre ľudské práva. A doplníme problémy, ktoré máme za agentúrou Frontex a ich ľudskoprávnou činnosťou alebo jej nedostatkom a ďalej odsek o potrebe právnej bázy na využívanie drónov a nelegálnom obchodovaní s ľudskými bytostiami. Čiže budú ešte niektoré menšie návrhy, ale predložíme ich teda do útorka. Ďakujem pekne. A teraz eh, pani Chimines Beserio požiadala o slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja by som chcela zaďakovať pánu Pancerimu k tejto podrobnej správe, ktorá sumarizuje a zhrňa e, komplexné otázky ľudských práv. No myslím, že porušovania sú také časté, početné a v takých mnohých krajinách, že je ťažké zhrnúť všetky rôzne formy porušenia v jednom texte. Ale samozrejme, ľudské práva sú zásadnou základnou otázkou a súhlasím s niektorými kolegami, ktorí že otázku ešte relevantné pre výbor LIBE a myslím, že v niektorých prípadoch by bolo lepšie, ak by výbor pre občianske slobody Líbe sa zaoberal týmito e, otázkami namiesto nášho podvýboru. No a čo sa týka osobitného spravodajcu pre ľudské práva, opätovne sú to dôležité otázky a treba zaistiť, aby neboli tu žiadne hospodárske neexistovať žiadne hospodárske prepojenia, pokiaľ nebudú dodržiavané ľudské práva. No a tým sa dostávame do veľmi ideologickej sféry. No, na mnohých delegáciách musíme diskutovať o dohodách s krajinami, kde nie je až taká ochota dovať dohody. Sú tu isté aj ideologické problémy, keď eh, trváme na dodržiavaní podmienok ľudských práv. No a pomerne často je ťažká situácia aj pri rozhodovaní o tom, či by nejaká zmluva, jej platnosť mala byť prerušená alebo nie kvôli ľudským právam. Treba zaistiť, že občianské práva, ľudské práva budú dodržiavané, rešpektované, no a práva žien. To je absolútne dôležité, pretože bohužiaľ ženy sú zraniteľné v krajinách, kde sa nie sú rešpektované ľudské práva. Už sme hovorili o tom, že ženy sa používajú, a využívajú a zneužívajú v konfliktoch ako zbraneno a nástroje vedenia vojny, obchodovanie s ľudskými bytostiami, s ženami, s deťmi. Tiež sme hovorili o nútených sobášoch, plánovaných sobášoch, nútenej práci. No, nejako spravodajkyňa. Libe, myslím, že už veľa veciach sa hovorila a myslím, že by sme mali prehlbiť pozornosť v niektorých týchto aspektoch a ešte spolupracovať. No, je tu viacero otázkov, to sú otázky, o ktorých sa hovorilo ale ich treba neustále zdôrazňovať a to je potreba bezpečnosti, dobrej správy, vlády a riadenia s ohľadom na ľudské práva, vojnové konflikty, vojnové situácie, terorizmus, udalosti vo svete s tisíckami obetí. Myslím, že treba trochu viac zdôrazňovať. správe pána Panceriho sa hovorí o zlepšeniach, prístupe ku spravodlivosti pre obete. No a čo sa týka prístupu k spravodlivosti, myslím, že to sa musí týkať všetkých obetí, nie len obetí nejakých obchodných aktivít. Čiže ja by som chcela len tieto pripomienky tam zaradiť. Ďakujem veľmi pekne, pani Jiménez Beseril a slovo dostáva Elizabeth Tyson z ESVČ. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, presedníčka, za to, že som dostala príležitosť vyjadriť sa k správe pána Panzeriho. Najskôr by som chcela povedať, že veľmi vítame jeho správu, Veľmi pozorne sme si vypočuli jeho slova a veľmi pozorne sme si prečítali návrh jeho správy. Sme v neustálom kontakte e, s vašimi zamestnancami a budeme neustále ďalej spolupracovať. Vážime si ten tematický prístup a páči sa nám aj štruktúra a výber e, tém správy. Tiež máme rovnaký princíp ako vy, pripomínate vrátanie efektivity a konzistentnosti implementácie našej politiky pro ľudské práva a potreby zlepšovať internú a externú koherentnosť. Tento princíp spolu s univerzalitou a nerozdeliteľnosťou ľudských práv je základom nášho strategického rámca a bude naj naďalej celkovým princípom našich aktivít a nového akčného plánu. V novom akčnom pláne začal, čo očakávame, podporu Miss Mogherini, pani Mogherini, tak začíname prípravnú prácu, ako viete už z predchádzajúcich diskusí. Vítame vašu podporu v týchto otázkach a ja môžem len potvrdiť, že naše snahy budeme sústrediť na lepšiu prioritizáciu našich aktivít, ale nebudeme znižovať úroveň našich ambícií, hlavne čo sa týka mainstreamovania ľudských práv do všetkých politík. Rada by som využila túto príležitosť, aby som potvrdila, že sme začali s prípravami výročnej správy z roku 2014. Tento rok to bude mať rovnaký e, ako predchádzajúce, začne to tematickou sekciou o prioritách akčného plánu a potom geografické časti, ktoré sa budú týkať všetkých e, štátov a regiónov. Tematické časti vytvoria analýz, poskytnú analýzu priorit akčných plánov naše hodnotenie jeho implementácie e, nám umožní vytvoriť nový akčný plán. My, si, my vítame vašu ponuku e, na podporu pri zlepšení budúceho formátu správy a iste sa k tomu budeme môcť v budúcnosti vrátiť. Čo sa týka ostatných tém, rada by som povedala, že vo vašom návrhu cítime podporu našich tematických politík, ale zdôrazňujeme tiež odporúčania, e, ktorými e, nám radíte, ako zlepšiť našu činnosť e, priamo na mieste. Zapadá to často do nášho vlastného myslenia. Napríklad želáme si, aby úsmernenia sa efektívnejšie pretavovali do činov. No a na to, tak ako vy sme presvedčení o tom, že potrebujeme šíriť osvetu a štatút našich hlavných cieľov. Musíme sa zameriavať a naše školenia zameriavať na spoluprácu medzi delegáciami tak, aby dokázali ťažiť z, z praxe a skúsenosti. Zatiaľ je prečasné zachádzať do detajlov vašej správy. My budeme aj naďalej sledovať proces príjmania správy a pozmúci návrhu. Dovolte mi len pár pripomienok k trom odsekom. Poprvé, odseky 6 a 9. Veľmi vítame pripomienky pani Loch Bieler o prioritách a indikátoroch. Súhlasíme, ako som už povedala, tým, že budeme musieť prioritizovať v ďalšom akčnom, článe, eh, akčnom pláne No bez toho by sme zabudali na či kľúčové témy. A však čo sa týka indikátorov a nejakých porovnávacích štandardoch, štandardov už rozmýšľame nad tým, nad novými indikátormi, aby sme dokázali lepšie merať. No a ľudskoprávny prístup, v budúcnosti rozvoj, ale súčasne by sme chceli dať príležitosť aj našej vysokej predstaviteľke, aby im poskytla svoje hodnotenie o indikátoroch a benchmarkoch. A k tejto otázke sa v spolupráci s vami ešte vrátime. A teraz sa ešte k bodu 4. To sú ľudské práva a obchod a podnikanie. Pravdepodobne viete, že existuje fórum o obchode a ľudských právach v Ženeve práve prebieha Stavros Lambrinidis spolu s SVČ, s zástupcami SVČ tam je. A viete, že sa uskutočnili debaty v Ženeve, boli prijaté dve uznesenia. No a vítame, že za, zásadným cieľom je prijať právne záväzný nástroj, ale momentálne plne podporujeme podporu hlavného princípu OSN, ktorý bol prijatý po dlhom procese a je výsledkom kompromisu medzi podnikmi, bojovníkmi za ľudské práva a štátmi a OSN. A boli by sme radi, aby sme sa pokračovalo a preto chceme navrhnúť, aby ste sa zamysleli nad druhou časťou tohto článku, keď hovoríte právne záväznom nástroje, pretože my hneď po dialogu s Južnou Afrikou. Úzko spolupracujeme s bilaterálnymi a multilaterálnymi aktérmi, aby sme zmenili náš prístup e, k tejto dôležitej téme. No, momentálne vám ďakujem a my aj naďalej v prípade potreby radi vám poskytneme naše pripomienky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Hlási sa niekto iný o slovo, kým dám slovo pánovi Pancerimu. Nie, tak pán Panceri, máte slovo. Chcel som hovoriť o ideologickom prístupe. E, to neexistuje prierezovo v celej správe. E, Možno, že je to taká politická premisa, chceme lepšie vysvetliť ľudské práva, alebo ako ich vnímame. Pred pár rokmi, neviem, či si spomínate, týkalo sa to Hongkongu a Číny, kedy sa hovorilo o olympijskom štadióne v Pekingu. A a povedali ste, že budete ľutovať vaše ticho ohľadom ľudských práv. Tie boli porušené kvôli peniazom a mm, peniaze sú základným prvkom v diskusiách aj o ľudských právach. Aby sme pochopili tento prístup, by som sa chcel spýtať, čo spája naše predošlé diskusie, ktoré sme mali o Hongkongu. a e, mladí, mládežníci v Iráne, v Riade, čo spôsobuje, že zamestnanec v nejakej spoločnosti je podobný ako títo ľudia, že sú tu napríklad ilegálne uh, operácie. Toto, tento verejný obraz žien a zákona zákon o homofóbii, zákon o biologických veciach, potom tu máme chartu základných ľudských práv. Toto všetko prepája tieto body. Je to práve téma rovnosti každej ľudskej bytosti bez ohľadu na pohlavie, jazyk, náboženstvo a vierovýznanie. To je podľa mňa skutočná výzva v dnešnom svete. Musíme sa voči tomu postaviť. Ide o ľudské práva, občianské práva, sociálne a politické práva ako premisy pre nové hospodárstvo, demokraciu, ktorá by mala existovať v každej krajine. Toto je môj prístup. Nie je to ideológia, je to realita z pohľadu toho, čo sa deje. Ja teda súhlasím a ďakujem eh, rečníkom za ich komentáre. Pretože ak je cieľom vyššia ambicioznosť, tak skutočne potrebujeme byť ambicioznejší. Mm, začnem s tým, čo povedal pán Preda. Myslím, že môžeme e, ľahko posilniť ten odsek ohľadom demokracie, volieb a toho, čo môže Európska únia urobiť, aby skonsolidovala demokratický prechod, pretože na tom musíme intenzívne pracovať. Chcel by som hovoriť o tom, či môžeme, alebo či sa máme sústrediť na to, čo robili B keď žiadame o koherentnosť medzi vnútornými a vonkajšími krokmi, tak musíme niečo spraviť. Ak sa chceme vyhnúť zákonom, ktoré znamenajú, že homosexuáli sú uväzňovaní v Ugande, keď teda vypracovávame naše zákony, ktoré vytvárajú takéto problémy, ohľadom práv homosexuálov. Je potrebná, ho, potrebná koherentnosť, konzistentnosť. Nemôžeme kázať mimo EÚ, ak máme problémy e, u nás doma. Vyhnúť sa protirečeniam. Súhlasím s bodom číslo 14 a 28, ktoré sa týkajú OSN. Nemám s tým žiadne problémy, pokiaľ ide o rozšírenie témy ľudských práv a rozvoja tam, kde je to možné. Pretože tieto veci sú kľúčové pre náš výbor, takže to je v poriadku. Ako usmernenie pre delegácie potrebujeme pochopiť Ehm, teda nemám tu problémy, ak SVČ hovorí o tých kľúčových bodoch v rámci delegácií EÚ, tak musíme byť koherentní a vytýčiť nové usmernenia v týchto kľúčových oblastiach E, teda snažím sa reagovať na všetky pripomienky, nemám s tým žiadne problémy. Pokúsme sa nájsť ten najprimeranejší nástroj na posilnenie všetkého, čo je možné urobiť ako parlament v ľudských právach a v vonkajšej činnosti. tomu, čo povedal pán Strovič, možno, že by bolo dobré zapracovať niečo takéto, predložím pozmeňovací návrh, pretože táto iniciatíva je na našej strane. Musíme sa sústrediť na túto vec. Na predošlých stretnutiach sme hovorili o geografických príkladoch, ktoré by mohli byť vylepšené. Nebudem to opakovať pre každú krajinu. Bolo by to deskriptívnejšie, ale už nie až také veľmi užitočné. Takže ja súhlasím aj s tým, že musíme viac zdôrazniť úlohu Európskeho parlamentu Ludmila, súhlasím s tým, že Európsky parlament má strategický plán a o tom môžeme diskutovať na pléne a schváliť to, preto aby úloha Európskeho parlamentu eh, bola silnejšia. V oceku 6 a 9 myšlienka dvojitej práce alebo duplikovanej práce, tak tu potrebujeme cieľ. A síce, že keď vytvoríme stratégiu pre každú krajinu, a tu by som teda chcela, aby tento podvýbor pracoval na tom, či došlo k nejakému pokroku v týchto krajinách. Nemôže to byť len na papieri, len teória. Pretože jedna z vecí, s ktorými sa potýkame dnes, je práve toto a potrebujeme konzultácie o tomto pokroku. taktiež ehm, sledovanie cieľov v iných e, strategických oblastiach. Neviem, či by sme mali hovoriť o dohovore. Neviem. to je taká permanentná inštitucionalizácia vysokého predstaviteľa. Ak teda máme o tom diskutovať, tak musíme hovoriť o fungovaní. Cieľom je, aby e, špeciálny predstaviteľ k ľudským právam bol permanentným, stálym prvkom v EÚ. To je ale problém, ktorý nemôžeme vyriešiť za rok. Je to taká permanentná téma ľudských práv a musíme sa na to aj na tejto pôde zamerať. Myslím, že som viac menej reagoval na všetky otázky. Takže čím menej pozmeňujúcich návrhov, tým lepšie, pretože nemusíte až tak veľmi potom na tom pracovať a musíte mať dôveru teda v nás a v tých, ktorí sme konzultovali občianskú spoločnosť, e, tí, ktorí prispali k tejto správe. Ďakujem pekne. Myslím si, že časový harmonogram je známy, pozmenujúce návrhy do 9. decembra a potom začneme s rozhovormi s tieňovými spravodajcami, aby sme mohli lepšie, vylepšiť text. Ďakujem pekne, pán Panceri, myslím si, že to je výborná, výborný základ pre dobrú správu a ďakujem všetkým. Teraz máme vypočutie k mučeniu. Dúfam, že budeme pokračovať v tejto téme. Ah, ça c'est bien.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 ktoré, ktorí sa veľmi dobre vyznajú v našich témach. Pán Štau, stály zástupca e, OSN v Ženeve, e, ktorý bol kľúčovou úlohou zohrával kľúčovú rolu v boji proti mučeniu a on nám vysvetlí, e, povie niečo k najnovším iniciatívam. Pani Laura Dočegána, dúfam, že som správne vyslovila vaše meno. E, z fondu OSN pre obete mučenia. Som rád, že môžem pohovoriť o e, boju proti e, mučeniu. Minulý, minulú stredu sme oslavovali 30. výročie prijatia generálneho výboru OSN, generálneho zhromaždenia OSN, kedy prijala uznesenie o boji proti e, mučeniu, čo bolo plodom veľmi tvrdej práce e, viacerých ľudí. E, napriek tomu vidíme celý rad vecí, ktoré naznačujú, že veci sa neuberajú tým správnym smerom, ako by sme to chceli. Videl, vidíme prieskumy verejnej miesti, ktoré, mienky, ktoré zdôrazňujú, že porozumenie mučenia, napríklad e, pokiaľ ide o získavanie informácií alebo vyšetr, súdne, teda vyšetrovanie, že sa to často naprosto nesprávne interpretuje, ale napriek tomu je to aspekt, ktorý je naďalej živený televíznymi e, reláciami a e, rôznymi románmi mučenie sa nevyužíva na získavanie informácií od ľudí. E, ide o e, fyzické, psychologické ubližovanie ľuďom a je to v podstate snaha zmeniť ich e, postoj a prinútiť ich veci, ktoré by za normálnych okolností nerobili a zlomiť ich. My sa e, každopádne snažíme, ako sme už robili niekoľko rokov, podporiť systém boja proti mučeniu. Je to výbor a dohovor e, o mučení. E, špeciálny osobitný spravodlajca je to nástroj OSN a do určitej miery toto predstavovalo viac menej rutinnú prácu, ten systém, ktorý prebiehal roky a roky v podstate nepriniesol žiadne e, nové výsledky a žiadny politický prevrat. Takže na základe toho tu prišla myšlienka ehm, vypracovať ehm, iniciatívu ehm, v boji proti mučeniu. Samozrejme, problémy sú s financovaním týchto aktivít OSN, ale takisto nebola politická vôľa a záväzok a dúfame, že CTI toto zmení. Náš postoj je prijať e, univerzálnu ratifikáciu e, do roku 2024. E, chceli sme zabezpečiť, aby sme vyslali signál, že volíme nový prístup a je to nadregionálny prístup. Dánsko, Ghana, Chile a ďalšie krajiny, ktoré fungujú v nadregionálnej rovine a usilujú sa Eh, riešiť tento problém konštruktívnym spôsobom a to predstavuje tú hlavnú zmenu oproti eh, štandardnému prístupu k otázke mučenia. Ten bol taký, že sme to jednoducho odsudili bolo vypracovaných e, niekoľko uznesení, rozhodnutí politických iniciatív, demarží, e, kritík, e, takisto prieskumy verejnej mienky, politické stanoviská, ktoré kritizovali krajiny, ktoré uplatňujú mučenie. A od toho nechceme upustiť samozrejme, ale ide takisto aj o to, že keď sa pozrieme na to, o čo vlastne ide, čo je vlastne mučenie, je to naozaj otázka správania e, policajných e, dôstojníkov, e, strážcov vo väzniciach. Je to otázka toho, akým spôsobom sa s ľuďmi narába v psychiatrických liečebniach. Skrátka veci, ktoré sa dejú, keď nemôžete uniknúť, keď sa stretnete s nejakou autoritou a nemôžete uísť keď sa cítite ohrození, tak musíte e, vydržať tú konfrontáciu s touto autoritou. A e, táto konfrontácia e, niekedy vyústi do mučenia, niekedy do zlého zaobchádzania, ale je to čosi, na čo sa verejné orgány alebo verejní činiteľe musia zamerať. Takže tu bola nedostatočná politická vôľa, ale vo väčšine prípadov v tých takmer 40 krajinách, ktoré ratifikovali dohovor, a tie, ktoré nezaslali e, správu, to nie je otázka politickej vôle, ale je to otázka do určitej miery toho, že jednoducho nezvládajú výzvy e, pri prekonávaní bariér, ktoré sa neprekonávajú ľahko. No a samozrejme toto súvisí s prácou e, policajných zložiek, nedostatočná príprava, nedostatok zdrojov finančných, e, takisto tie väzenské zariadenia, keď sa pozriete do nejakej väznice alebo do väznic vo viacerých krajinách, tak tie štandardy sú príšerné, sú preplnené tieto väznice, čiže vo všeobecnosti vo východnej Európe sme videli aj otázku e, e, fixácie psychiatrických pacientov. Napríklad toto bolo mm, e, terčom verejnej kritiky v Dánsku, čiže aspekty, ktoré mus, na ktoré sa musíme zamerať. Čiže my sme sa snažili zvoliť pozitívny prístup a povedali sme krajinám, ak vidíte problémy pri prekonávaní bariér, tak je tu niečo, čo e, medzinárodné spoločenstvo môže urobiť, aby vám pomohlo v boji proti tomuto. Toto je samozrejme otázka, e, e, my, my, my tomu hovoríme spolupráca alebo kolaborácia medzi rovnými Skrátka ide o poskytnutie podpory tým krajinám, ktoré čelia týmto problémom, ale takisto v niektorých prípadoch, keď sa e, zameriame na väzenia a prácu polície, tak e, je to taká čierna skrinka spoločnosti, pričom krajiny nechcú otvárať túto. Je to taká pandorína skrinka, pretože ľudia sa nechcú otvárať e, kritike alebo tomu, čo sa nazýva západný prístup. malé krajiny v Tichomorí e, si nemyslia, že môžu v nejakých bodoch spolupracovať s Dánskom napríklad, ale je to inak. Čiže až čoskoro ratifikujeme dohovor e, proti mučeniu, tak je to veľmi veľký krok pre rozvojové štáty, napríklad Fiji. Fiji vypracovalo analýzu a ide o E, finančné zdroje. Je to čosi, čo môže slúžiť ako inspirácia aj nám. Takže e, z tejto úzkej spolupráce e, možno veľa ťažiť, plinie z toho veľa poznatkov a dúfame, že budeme schopní zmobilizovať množstvo aktivít na regionálnej úrovni v Afrike, v Latinskej Amerike, v Ázii, ale aj v Európe. V Európe sa zameriavame do vysokej miery na širšiu Európu, čiže členské štáty OECD, 54 alebo 55 štátov a niektoré z nich naozaj potrebujú e, zlepšiť situáciu v tejto oblasti e, na základe toho, že pristúpili na záväzky vyplývajúce e, z dohovoru. Takže otázka poskytovania správ a tak ďalej. Čiže toto, bola, toto bol ten hlavný kľúč, hlavná oblasť tento pozitívny prístup, dúfame, že sa to chytí. E, existuje ešte množstvo diplomatickej práce, ktorú treba odviesť. Ja som rád, že som dnes tu. Vieme, že to bude dôležité, ak Európsky parlament bude tlačiť na túto otázku a presadzovať tento prístup, tak je možno, možné urobiť veľa vecí, aby sme e, zmobilizovali politickú vôľu a zabezpečili potrebné zdroje. Vypracovali sme skupinu priateľov, teda zriadili sme skupinu priateľov najmä v Ženeve, ale je to otvorené aj pre ďalšie členské štáty, pre jednotlivcov, pre občianske spoločnosti, čiže naozaj chceme zmobilizovať e, v období najbližších troch rokoch e, politickú silu, e, ktorá sa postaví za túto iniciatívu Teraz pracujeme na pracovnom programe, e, ktorý e, v najbližších troch týždňoch e, bude vypracovaný. V podstate bude to na rok 2015, čo je prvý rok iniciatívy, ale už nebudem príliš veľa hovoriť, lenže poviem, že čo je tu dôležité, aby sa využil princíp ratifikácie dohovorov, a toto treba využiť ako dynamický politický nástroj na efektívnejší boj proti e, mučeniu v budúcnosti, než ako sme robili v minulosti. Aby sme to docielili, musíme e, primieť krajiny, aby e, pristúpili k tomuto dohovoru, aby mali čo najmenej výhrad, aby e, prijali individuálne sťažnosti, aby e, podávali správy a aby e, viedli dialog s výborom proti e, mučeniu a aby implementovali odporúčania. Takže je tu množstvo bodov, kedy je potrebné transponovať tieto kroky do národných akcií. Takže my krajinám pomáhame pomoc, podporu a myslíme si, že docielime viac výsledkov týmto spôsobom, ako len tým, že budeme odsudzovať a kritizovať e, e, mučenie. Takže takisto chceme v najbližších mesiacoch e, vypracovať systém ukazovateľov, ktorý na globálnej úrovni e, vytvorí taký základ e, a budeme vedieť, v akej sme situácii v roku 2014. No a potom každý rok môžeme sledovať, aké sú výsledky je ľahké vidieť, ktoré krajiny ratifikovali tento dohovor, napríklad Vietnam, Fidži, ale stále potrebujeme ešte 35 krajín viac, ktoré by to urobili, ale toto je len e, špička ľadovca. Najdôležitejšia je implementácia ako krajina e, implementuje politickú ratifikáciu do konkrétnych krokov ako to pretaví do konkrétnych krokov. Preto chceme e, monitorovať na globálnej úrovni e, aktivity. Nebudeme zbytočne zdôrazňovať negatívne e, kroky, ale budeme vyzdvihovať politické kroky, čo je druhá strana mince. Ale ako som povedal, ide o pozitívnu iniciatívu a dúfame, že je to ten správny prístup do najbližších desiatich rokov. Je tu ešte dohovor práva dieťaťa, ktorý e, e, aplikovali, e, podpísalo 192 krajín okrem Spojených štátov a ešte jednej krajiny, ktorá už ratifikovala, ale Spojené štáty sú v podstate jediná krajina, ktorá ešte neratifikovala, neratifikovala tento dohovor mučenie je postavené mimo zákon od roku 1948, ale musí platiť absolútny západ, zákaz mučenia. Je to e, základné ľudské právo a musíme docieliť e, všeobecnú univerzálnu ratifikáciu a na tom budeme v najbližších desiatich rokoch veľmi intenzívne pracovať. Ďakujem. Ďakujem. pani Dolčekana e, zo sekretariátu OSN má slovo. Ide o fond pre obete mučenia. Ale ešte predtým pustíme krátke video, ktoré poukáže na to, aká dôležitá je táto podpora e, pre obete. Nech sa páči.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 za túto reportáž. Teraz udelím slovo pani Dotykana a ešte chcem niečo k tomu povedať. Ona je e, veľmi zaangažovaná v boji za mier a za blahobyt, za blaho ľudí a takisto je obeťou. E, jej manžel sa stal obeťou atentátu v Iraku, tam, kde pôsobil e, v rámci OSN a v každom prípade ďakujem za vašu prácu a za vaše úsilia. Ďakujem pani predsednička a ďakujem aj e, pánovi e, veľvyslancovi. Je mi veľkou cťou, že som tu a chcem pozdraviť od vysokého splnomocnenca za ľudské práva v Ženeve. Mm, ja by som chcela iba zopakovať to, čo povedal pán Stark, že 30 rokov že budúci týždeň uplynie 30 rokov od e, podpísania dohovoru o boji proti OSN a za ten čal, čas sa architektúra OSN posilnila. Máme pevný máme pevnú dohodu, máme e, nepovinný protokol, máme e, orgány, ktoré napomáhajú, máme e, spravodajcu a takisto máme fond pre obete mučenia, ktorý je najstarší z tejto štvorpilierovej architektúry, už má 33 rokov, verte alebo nie. A tento fond E, bol e, platný a je oprávnený, lebo sú tisícky ľudí, ktoré sú obeťami, ktoré sú marginalizovaní vo všetkých regiónoch sveta, ktorým sa nepomáha, ktorým sa neveduje pozornosť a ja oceňujem e, dôraz na univerzálnu ratifikáciu, ale aj implementáciu a tento fond predstavuje konkrétny nástroj v týchto implementačných úsiliach, najmä pokiaľ ide o dohovor, tu sa zameriavame na článok 14 dohovoru, ktorý veľmi jasne stanovuje, že štáty musia zabezpečiť e, e, kompenzáciu, rehabilitáciu. E, takže kompenzácia a rehabilitácia toto nie je žiadny charikatívny krok, je to právny záväzok, právna povinnosť na základe rozhodného práva ktoré kladie zodpovednosť na príslušný členský štát, ale počet obetí, ktoré sa obracajú na nás a na ďalšie zdroje, Je tu takisto dôkaz, ktorý e, e, získal výbor. E, toto všetko nám napovedá, že tento, záväzok, tento záväzok je často zanedbávaný. Situácia, samotná situácia má vlastnú dynamiku. Mandát e, dohovoru je veľmi zretelný. Ide o, e, zameriavame sa na obete a e, v našich úradoch mapujeme situáciu a napriek vysokému veku e, tohto nástroja je to veľmi mladý nástroj. bol vybudovaný medzinárodný trestný súdny tribunál, ktorý takisto podporuje, eh, eh, ktorý vlastne pomáha obetiam. Eh, ako teda tento fond spolupracuje, spolupracuje s dobrovoľnými príspevkami štátov a tieto príspevky prostredníctvom iniciatív občianských spoločností distribuuje ktoré sa zameriavajú na úrovne obetí, čiže ide tu o e, lekárskú, psychologickú, právnu, humanitárnu, sociálnu starostlivosť, sociálnu pomoc za účelom rehabilitácie a zmeny života po, po tom, čo sa niekto stal obeťou mučenia. A v tejto rovnici máme takisto príspevky nezávislých expertov, pretože existuje panel e, prispievateľov a e, samozrejme e, e, expertíza OSN vysokého zástupcu pre mučenie. Pomohli sme, pomáhame 30 tisíc obetiam ročne vo svete v priemere a existuje široká sieť profesionálov eh, vo všetkých kútoch sveta, psychiatri, zdravotné sestry, eh, právnici, špecialisti na ľudské práva, ktoré vypracovali know-how pre eh, poskytovanie cieľnej pomoci pre obete mučenia. Takisto pomoc obetiam je komplexná, je to dlhodobý záväzok, ako povedal pán Ahmed z, južného, pardon, zo severného Iraku pretože dopady mučenia e, môžu mať aj e, cezgeneračný dopad, čiže e, zároveň tento fond sa zameriava aj na rázne zakročenie v núzových situáciách, v nových situáciách. My v súčasnosti sme spustili projekty na hraniciach so Sýriou, poskytujeme pomoc v Libanone, sírským utečencom, s pomocou pána Ahmeda e, sa zameriavame aj na krízu v južn- severnom Iraku a e, za, za uplynulé dva mesiace sme spustili aj projekt v Ukrajine, na Ukrajine. Čiže samozrejme sa snažíme aj e, lokalizovať kapacity, ktoré by mohli pomôcť novým obetiam. Ako som už povedala, v podstate to funguje prostredníctvom občianských spoločností. Je to akýmsi doplnením, doplnkom e, pre e, občianske spoločnosti a doplňa to tú e, pomoc, ktorú poskytujú štáty na základe článku 14 dohovoru. Ale tam, kde štát je represívny, tak toto je v podstate jediná podpora pre obete. A Mali by sme naozaj oceniť ich záväzok. Často e, tým e, e, riskujú vlastné životy a medzi našimi beneficientmi máme veľké množstvo zástancov ľudských práv, ktorí často riskujú svoje vlastné životy, aby poskytli pomoc obetiam mučenia. Niekoľko čísel. Fond Eh, utrpel eh, znížením eh, dobrovoľných príspevkov za uplynulých 5 rokov. Možno budúci rok to bude trochu lepšie. Za posledných 30 rokov sme distribuovali približne 140 miliónov eur pre rôzne iniciatívy po celom svete pričom sme napomohli 600 a viac organizáciám ide o e, psychiatrické liečenie, ide o skupiny lekárov, špecializované centrá, skupiny právnikov, čiže tá forma tej pomoci e, môže mať naozaj rôzne podoby a rôzne konfigurácie. Um... Ja veľmi vstup na reakciu, ako reagovať efektívne by mal byť približne 12 miliónov dolárov ročne. Tento rok je to zatiaľ približne 8 miliónov. Takže budúci rok sme vytvárali projekty, podporíme 190 iniciatív vo všetkých regiónoch sveta. 7 miliónov je pomoc, ktorú priamo dostanú obete. Pár čísiel, ktoré vás možno budú zaujímať. Fond v roku 2015 bude investovať viac ako milión dolárov do 40 projektov, ktoré poskytujú pomoc v Európskej únii, 16 krajinách Európskej únie. Príspevky európskych štátov boli vždy veľmi potrebné. Bohužiaľ, v ostatných rokoch sme zaznamenali pokles. V roku 2008 prispievalo 13 krajín do fondu. Tento rok prispelo len 5 členských krajín a na podiu je jedna z krajín, ďakujem Dánsku, aj Nemecko, ja sa veľmi potrebuje Írsko, Fínsko a Rakúsko, ale o mnohých sme prišli kvôli hospodárskej kríze. Je veľmi dôležité nielen finančnú pomoc, ale tiež politickú, pretože zdá sa, že mučenie ešte stále všade je to vec, ktorú napriek všetkým zákonom ľudia používajú. Je riziko mučenia hlavne v situáciách, lend itself to justify or Justify. Keď boj proti terorizmu je odôvodniť a mučenia. Čiže ja chcem použiť túto príležitosť, aby som vás skromne vyzvala, aby ste pokračovali, neprerušovali podporu, pretože tak ako bolo povedané vo videu, dobrá rehabilitácia je investícia do budúcich generácií, zákony boli zmenené kvôli úspechu prípadov v jednotlivých krajinách. No a jedna z obetí je obeťom, takže ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, slovo dostáva pani Loch Bieler. Hm. veľká správy, ktorú eh, prijal parlament. Takže nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, predsednička, ďakujem za vaše vyjadrenie. Minulý rok Veronik de Kaiser pracovala na správe tento rok eh, o potlačení mučenia vo svete. No a tu jasne Jasné, že všetky krajiny odsudzujú učenie, ale je tu politická vôľa skutočne odstrániť učenie, pretože toto porušovanie ľudských práv sú veľmi rozšírené. My kritizujeme, že zväčšia členské štáty nedokážu splniť svoje záväzky a rovnako kritizujeme, že máme veľmi dobré usmernenia EÚ o boji proti mučenia, ale ostávajú len na papiere. A v marci sme žiadali lepšie zapojenie na implementáciu a tiež lepšiu angažovanosť parlamentu pri monitoringu politik EU v tejto oblasti. No, možno si viac vypočujeme od SVČ, kam ste sa až dostali. Tiež sme vyzvali, že EÚ musí byť ambicioznejšia pri podpore preventívnych mechanizmov a tiež vykonať globálnu kampaň v tematických otázkach, ktoré súvisia s mučením. Vyzvali sme všetkých v tomto uznesení vylesnenstiev, aby využili zaradiť deň pre obete mučenia, aby podporila všetky iniciatívy na pomoc obetiam mučenia. Tiež aby sme sa spojili s občianskou spoločnosťou, ktorá sa tomu venuje. A ďalej sme špecificky v našom uznesení povedali, že členské štáty a parlamenty a ESVČ musia vykonať viac návštev v detenčných centrách. Zatiaľ pán Stark, je tu policia, väzenia a psychiatrické liečební, kde to musíme robiť. Spustili sme proces vypracúvania praktických usmernení pre poslancov Európskeho parlamentu. Ak si vidíte, kam sa už dostali, prakticky teraz predseda parlamentu požiadal komisiu, a vyšla do Azerbajdžanu a naštívila Lailu Nunius. A reakcia, ktorú často dostávame, je, že môžeme ísť do tohto väzenia, ale myslím, že musíme mať aj nejaké praktické usmernenia, neprominentných prípadoch, ako úspešne ísť do väzení. A povedala to aj pani Dolče Nantes, o uznesení žiadame lepšie podporu iniciatív a pomoc obetiam mučenia, vrátanie príspevkov k mučím obeťam. No a v našom uznesení sme sa osobitne zameriavali na mučenie detí a rodové násilie, násilie proti ženám a keď sme sa venovali novej myšlienke, že trest smrti je nezlúčiteľný s medzinárodným zákazom mučenia a vyzvali sme Európsku úniu, aby zmenil svoju politiku k trestu smrti v súlade. Takže toto sme zvôraznili v správe, avšak nebola o tom diskusia v parlamente. Boli by sme radi, ste nám mohli, kým nám zväčšie mohli povedať, a ako sa nad tým zamysleli. No, ďakujem. Dobre, a teraz možno by som mohla položiť pár otázok. No dobre, tak myslím, že by bolo dobré, keďže to boli časti otázky, aby nám SVČ mohli oznámiť, kam sa dostali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže najskôr dám slovo našim pozvaným hostom, ak si želajú reagovať a potom dostane slovo SVČ a komisia, ak budeme mať čas. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja som si podrobne prečítal vyhlásenie parlamentu z marca tohto roku a urobilo to na mňa veľký dojem, aké to bolo komplexné, táto analýza. Len niekoľko poznámok, predovšetkým, aby sme boli dôveryhodní v tejto oblasti Európska únia a členské štáty musia uznať, že Mučenie sa nedieje len mimo EÚ, ale aj tu, v členských krajinách. Bývalý špeciálny spravodajca pre mučenie pán Novák povedal pred pár rokmi o tom, aké ťažké sú podmienky e, napríklad vo väzeniach E, teda netýka sa to iba veci, ktoré sa dejú mimo, ale aj v Európskej únii. Po druhé, Európska únia zohráva špeciálnu úlohu, alebo teda má špeciálnu úlohu v oblasti OBSE, v oblastiach, ktoré sú blízko k únii, Stredná Ázia, Kaukaz, kde musíme preskúmať možnosti dialogu ako členovia týchto prierezovných pracovných skupín musíme zohrávať úlohu z, možno z SVČ, OBSE, aby sme zmobilizovali tieto sily v našej tesnej blízkosti po tretie, keď hovoríme o krajinách v Latinskej Amerike, Afrike, na Strednom východe, musíme jasne uznať veci, v ktorých sme silní a v ktorých sme slabí. Niekedy nás nevnímajú ako vítaného hostia, ale ako rušiteľa ľudia nás neotva- nám neotvárajú svoje dvere. A možno, že sú tu krajiny, ktoré by otvorili e, dvere susedným krajinám, ktoré prežili niečo podobné skôr ako európskej krajine. Musíme byť teda citliví k takýmto pocitom. Je veľmi ťažké teda e, psychiatrickí pacienti a väzni, ako s nimi zaobchádzame, s ľuďmi, ktorí sú v policajnom zadržaní, to sú, to sú skutočne citlivé veci, verejné orgány z kategórie číslo 1. Diplomácia, politická citlivosť je dôležitá môžeme pracovať s krajinami, ktoré sú lídrami v tejto oblasti. Je to oveľa jednoduchšie urobiť to takýmto spôsobom, ako e, byť úplným outsiderom. V niektorých prípadoch mnohých by Európa mohla zohrať dôležitú úlohu, napríklad založenie dobrovoľného špeciálneho fondu, ale aj politická úloha, kde môžeme vyvinúť tlak, zdôrazňovať veci, robiť politické vyhlásenia, podporovať organizácie, ktoré sú činné na lokálnej úrovni, ale musíme mať analýzu a uvedomiť si, čo môžeme a čo nemôžeme urobiť, aká by mala byť naša úloha, kedy to ponechať na iných, ktorí budú toto pochodenie ďalej. Ďakujem pekne, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Možno len doplním to, čo povedal pán veľvyslanec. Skutočne je to komplexné uznesenie, impresívne. Z nášho pohľadu si veľmi ceníme dôraz, ktorý kladiete na rozličné cieľové skupiny, alebo teda skupiny, ktoré si vyžadujú špeciálnu pozornosť. Vidíme narastajúci počet obetí žien, napríklad na budúci rok z aplikácia, ktoré sme, teda v žiadostiach, ktoré sme dostali. Máme 56 tisíc obetí a z našich štatistík 26 tisíc z nich sú ženy, deti. Hlavne teraz v týchto časoch komplexných konfliktov tie hranice naozaj spadli mm, a e, špeciálny dôraz na ženy a deti, LGBT, obrancov ľudských práv, to si naozaj veľmi ceníme. Skutočne odsek 76 sme si pozorne prečítali. Je veľmi dôležité zamyslieť sa nad rehabilitáciou a zároveň aj prevenciou. Máme špeciálny fond pre obete a to sa týka teda 230 tisíc dolárov tam bolo tento rok. Je to kľúčový nástroj v architektúre prevencie. Nemalo by sa to skončiť ešte predtým, ako to skutočne začne fungovať a ja verím, že v ďalšom akčnom pláne dôraz na mučenie sa zachová a možno bude ešte posilnený, tak ako je to vo vašom uznesení. Ďakujem.